C'est bien celui-là Chers collègues, mesdames, messieurs. Drahé kolegovia, dámy a páni, dobrý deň. Eh, môžeme ešte počkať eh, chvíľočku, aby prezident Simpson eh, prešiel, pretože viete, že dnes venujeme toto zasadnutie v Somálsku viacerým z jeho aspektov, hlavne pokiaľ ide antipirátske opatrenia. Takže máme toto zasadnutie spoločne s našimi kolegami s výborom pre rybolov a s výborom pre dopravu, čo vlastne vyjadruje prítomnosť pána Alena Kadeka, ktorý je podpredsedom výboru pre rybné hospodárstvo a pod potom e, predsedu výboru pre dopravu, ktorý sa ku nám pridal o chvíľočku. Chcem vám pripomenúť, že dnes vzhľadom na lingvistický alebo jazykový režim pod výboru SED e, dančina, finština, lotiština, slovinčina a malština nie sú tlmočené. E, prioritné sú jazyky, ktorých sa to týka. Všetko je priamo vysielané na webstream. Ako som vám povedal pred chvíľočkou, náš eh, program schôdzi sa celý eh, týka Somálska eh, dvoch dimenzií. Dimenzii opatrenia proti pirátom s operáciou Atalanta s kontraadmirálom Hudsonom, ktorého tu o chvíľočku privítame. A v tej druhej časti tu privítame Karla Harcela, ktorý je e, zastupcom pred švedského predsedníctva pre COPS, e, generála Joanu, ktorý osobne osobným zastupcom vysokého predstaviteľa pána Javiera Solanu pre Somálsko a pána Rogera Múra, ktorý je e, riaditeľom na generálnom riaditeľstve komisie, ktorý je zodpovedný za africký roh. Táto druhá časť sa bude venovať problematike Somálska z takého širšieho hľadiska a obzvlášť diskusí, ktoré momentálne prebiehajú aby sme zistili, aký, aké bude pokračovanie, pokiaľ ide hlavne o vzdelávacie iniciatívy e, pre Somálsko a ďalej opatrenia, ktoré by mohli byť prijaté e, federálnym federálnou e, prechodnou vládou v Somálsku. Ak nemáte žiadne e, špeciálne poznámky k tomuto programu schôdzi, tak považujeme ho za prijatý. Ďalej, pokiaľ ide o zápisnice zo schôdzi, ktoré sa konali 30. septembra a 1. oktobra 2009, ak nemáte žiadne poznámky a nebudú žiadne poznámky predložené do konca tohto zasadnutia, tak budeme považovať tieto zápisnice za prijaté. Ďalej predtým, než odovzdávame, eh, odovzdáme slovo generálovi Hudsonovom, chcem vám eh, pripomenúť, že zajtra spoločne s výborom pre zahraničné veci eh, o 19.30 príjmeme švedského ministra obrany, pána Torgolsa, ktorý príde z zasadnutia Rady pre ministru zahraničných vecí, ktoré sa bude konať zajtra. Chcem vám tiež pripomenúť, že 30. novembra Čiže o dva týždne budeme e, organizovať vypočutie o nešírení e, zbraní. E, chcem vás vyzvať, aby ste sa v čo najširšom meritku zúčastnili tohto zasadnutia. Takže teraz by som odovzdal slovo admirálovi Hacanovi, ktorý je veliteľom operácie Atalanta, operácia, ktorá je následcom prvej operácie, prvej námornej operácie e, spoločnej zahraničnej obranej politiky na e, somalskom pobreží. E, admirál sa bude môcť vrátiť k bilancii v, k, k tejto operácii v Adenskom zálive. Vykonal naozaj vynikajúcu prácu a ja som mal príležitosť nedávno sa s ním stretnúť v Džibuti kde som stretol ďalších zastupcov tejto operácie francúzských ako aj nemeckých a naozaj to bolo veľmi uspokojivé vidieť, ako veliteľi, ako aj posadky sú spokojní s výsledkami ktoré zaznamenala táto misia pod európskou vlajkou. Toto nám dúfam, že predložíte detailnejšie a potom budeme pokračovať v diskusii.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 ohlasili v decembri. Tešili sme sa podpore 30 rozličným vojnových lodí, ktorí, ktoré tejto operácii sa zúčastňovali a z lietadlovej lode a z môjho úradu som riešil všetky e, záležitosti, ktoré sa týkali Grécka, Španielska a Holandska ďalších lodí, ale teraz už sa celoeurópsky zapájame do tejto operácie. Teraz vám chcem poskytnúť široký prehľad udalostí. Začnem od pozadia, prečo toto všetko vlastne vzniklo. Vážení členovia, možno si spomeniete, že v Adenskom zálive sa odohralo množstvo pirátskych útokov a od roku 2007 a najmä na začiatku roku 2008 dosiahli skutočne neakceptovateľnú úroveň. Všetci vyjadrovali svoje obavy, pretože tento koridor, ktorý je strategicky dôležitý, e, sa musí e, skutočne oslobodiť od pirátov. Rezolúcie, ktoré sa prijali bezpečnostnou radou v rýchlom slede mali zabrániť pirátským aktom a medzinárodná komunita mala koordinovať svoje aktivity, aby dokázala potlačiť pirátstvo. Týkalo sa to aj Svetového potravinárskeho programu, pretože v tom čase prúdilo do Somálska mnoho potravín a tieto sa dovážali loďami, ktoré potrebovali ochranu. Tieto lode križovali blízko po, pri pobreží a na konci roku 2007 dokonca uniesli aj takúto loď, ktorá niesla potraviny pre Somálsko. Úloha, ktorú máme, je podpora humanitárneho programu a potlačenie pirátstva, ochrana zraniteľných e, lodí. A rozhodli sme sa konať. Operácia Atalanta sa začala už pripravovať minulé, minulé leto. Formálne sa odštartovala v septembri a do plnej bojaschopnosti sa lodi, do, do lode dostali 13. decembra. Bolo to naozaj veľký úspech, ktorý sme dokázali efektívne a e, silne uplatniť, pričom sme dokázali zužitkovať všetky naše skúsenosti. Európska únia uzavrela právnu dohodu s Keňou v marci 2009, ktorá umožnila transfer podozriví, ktorí sa mohli súdiť v Mombase. Je to signifikantný faktor úspechu tejto operácie, že zajatí piráti môžu byť transportovaní do Mombasy a myslím si, že v tomto sme sa úspešne zhostnili našej úlohy. Môj mandát je veľmi špecifický. Zabezpečujem bezpečnosť e, Svetového potravinového programu dováženého na lodiach a takisto podporujem africkú misiu v Somálsku Identifikoval som a podporoval som všetky lode, ktoré vyžadovali ochranu bez ohľadu na to, pod akou vlajkou plávali a pokúšal som sa rozvrátiť, odstrašiť a od... presvedčiť všetkými prostriedkami pirátov, aby sa vzdali svojich aktivít. Toto je môj mandát. Ako viete, tento rok sa predlžil môj mandát. Budeme fungovať až do konca roka 2010 a nebol by som prekvapený, keby sa aj potom ešte predlžil. Tri misie, ktoré som spomenul, teraz popíšem podrobnejšie. Čo sa týka potravinového programu, 52 lodí s potravinami bolo sprevádzaných, eskortovaných do Somalska a do Mogadišu prišlo 300 tisíc tón potravín a potom pokračovali do ďalších miest na ďalšiu distribúciu. Ďalšie lode boli sprevádzané, dostali logistickú podporu a tieto lode sa zúčastňovali na africkej misii. Žiadne tieto lode, ktoré boli pod ochranou Európskej únie, neboli napadnuté. To bolo pre nás vysokou prioritou ochrániť tieto lode. A čo sa týka e, prostriedkov, ktoré mám k dispozícii, to je naozaj aj časovo zložitý e, zložitá úloha, keď mám operovať v oblastiach, ktoré sú vysoko ohrozené. Aby som toto bremeno na svoje vojenské prostriedky zmiernil, musím musel som urobiť isté opatrenia, ktoré boli komplikované faktom, že bolo treba uzavrieť medzinárodné dohody. Isté malé firmy z Komorských ostrovov alebo zo Sierra Leone alebo dokonca zo Severnej Koreji e, boli trošku problematické pri dohadovaní, ale aj tu napredujeme a dúfam, že v budúcnosti uvidíme signifikantný výsledok. Asi jeden e, a pol z celkového počtu fregát sú stále na mori a ochraňujú lode. Mnohé lode sú obeťou pirátov preto, pretože sú to obchodné lode a Niekedy sa stalo, že vojenské lode, ktoré tieto ochraňujú, neboli tak blízko, aby mohli zasiahnuť. Ochraňujeme obchodné náklady pred útokmi pirátov a žiaľ, niekedy sa odohrali aj incidenty s ekologickými škodami a bohužiaľ prišlo aj k strate životov. Európska únia vybudovala centrum MSA na rohu Afriky a toto centrum Eh, je, sú tam posádky z Európy a takisto námorné posádky zo všetkých európskych krajín a aj mimo Európy. Dnes spoločné operácie v tomto centre sú informované z rezortu, ktorý riadi dopravu, krížniky a ďalšie lode, ktoré dopravujú rôzne náklady, komunikujú s našim centrom a snažíme sa aj radiť lodiam, ktoré sa dostanú do tejto oblasti. Pretože tranzit cez nebezpečné vody Adenského zálivu e, má svoje rizika a informujeme ich o konkrétnych oblastiach, kde sme detegovali podozrivé vozidla. Tento tok informácií je veľmi dôležitý. Naše centrum používa bezpečnostné systémy, podobné ako sa používajú pri internet bankingu a Lode, ktoré sa dostanú do ťažkosti, sa cez tento komunikačný systém môžu na nás napojiť. V Adenskom zálive lode, ktoré sme identifikovali ako podozrivé, zvyčajne sa pohybujú pomaly alebo e, križujú a pohybujú sa neurčitým smerom. A častokrát ide aj o muníciu, ktorú, ktorá sa dopravuje do Afganistanu. Je naozaj vysoko rizikový náklad, ktorému, ktorým týmto lodiam vždy poskytujeme dostatočné informácie a informujeme aj na to, aby sme všetci v súčinnosti sa dokázali vyhnúť problémom. Takže ide tu o koordináciu medzi vojenským sektorom a civilmi. Centrum pre e, námornú bezpečnosť je príkladom dobrej fungujúcej praxe. Sú na nás napojené aj medzinárodné námorné organizácie a skutočne komunikujeme so všetkými plavidlami v oblasti len málo lodí, ktoré naozaj sa riadili našimi odporúčaniami, sa dostali do ťažkosti a uniesli im ich piráti. A všetky lode, ktoré sme my identifikovali ako zraniteľné a ktoré sme sa rozhodli eskortovať cez spomínaný koridor, žiadne z týchto lodí piráti nenapadli, takže naše centrum a naše rady fungujú. Ale treba sa u nás zaregistrovať a napriek obrovskej publicite, ktorú vzbudilo Pirátsko a traumatické konsekvencie pre ľudí, ktorých Piráti uniesli, ešte stále je tu veľká skupina ľudí, lodí, e, plavidel, ktoré s nami nespolupracujú a nepo... nesprávajú sa podľa našich odporúčaní. Spojené štáty naozaj podporujú registráciu v našom centre už u všetkých ich plavidel, ktoré idú cez Adenský záliv a ktoré mieria na západ Indického oceánu. Celkom iste môžeme pomôcť lodiam, ktoré sa tadialto sa pohybujú a môžeme zvýšiť úspech ich tranzitu. A moja posledná úloha je odstrašiť pirátov od ich aktivít a rozvracať ich aktivity. Ako som spomenul, máme možnosť podozrivých zajatých dodať na súd, ale zvyčajne, keď loď ktorá plava pod svojou vlajkou svojej krajiny, takisto môže týchto pirátov priniesť na súd do svojej krajiny, kde budú e, per, kde ich obžalujú. Máme takéto dohody so Sejšelskými ostrovami a s Keňou, kam môžeme transportovať podozrivých zajatých ľudí. A čo sa týka vojenskej stránky našej operácie, naozaj je silná a Relax a ďalšie zložky európskych inštitúcií nám skutočne výrazne pomáhajú našej vojenskej stránke, pridávajú politickú a občianskú, občianský rozmer. Pravdepodobne tri alebo štyri lode po, robia prieskum a patrolujú v danej oblasti, aby bolo umožnené striedanie posádok, doplňanie paliva a podobne, potrebujeme 6 E, takýchto lodí. Zatiaľ sa nám darí s našimi prostriedkami, pretože členské štáty boli veľmi veľkorysé, poskytovali nám dané prostriedky aj e, pridelili plavidla. Teraz som, musím povedať, že som skutočne optimistický, že máme správny počet plavidiel na nasledujúce 12-mesačné obdobie. Teraz sa pozrieme stručne na dve operačné oblasti, v ktorých sa objavujú piráti. Najprv Adenský záliv. Táto oblasť je známa, že v roku 2008 a 2009 utrpela vysoký počet útokov. 12 útokov bolo úspešných a ďalšie boli, sa udiali, ale boli neúspešné. Veľmi málo však sa táto aktivita rozvíjala v predchádzajúcom časovom období. Aké sú dôvody? Myslím si, že vojenská prítomnosť, koordinácia e, našej operácii, našej operácii Atalanta, ktorá bola oveľa výraznejšia v roku 2008 ako v predchádzajúcich obdobiach, odstrašili piratov od aktivít Ďalej, e, lode a plavidlá sa riadili našimi odporúčaniami, sú napojení na naše informačné toky a keď vidíme podozrivé lode, dokážeme to odkomunikovať s plavidlami. Čo sa týka Adenského zálivu, žiaľ pozorujeme tu aj ďalšie typy e, kriminálnych aktivít, ako je napríklad pašovanie ľudí zo Somalilandu a Puntlandu do Jemenu a táto aktivita sa zvýšila v posledných mesiacoch. Čo sa týka zločincov, ktorí páchajú tieto zločiny a prepravujú ľudí na palubách lodí. Je to podľa nich nízke riziko a majú s tým zatiaľ dosť veľké úspechy. Takisto autority v regióne Punt v Puntlande e, prijali proaktívnejší prístup, čo opäť znížilo počet týchto trestných činov. Ale žiaľ nemôžeme sa chváliť a tľapkať po pleci, pretože skutočne je tu ešte stále veľká hrozba pre medzinárodnú lodnú prepravu. Ak sa niečo stane, musíme vždy zabezpečiť, aby sme mali prostriedky a lode k dispozícii, aby sme mohli zasiahnuť v Badenskom zálive a e, v somalských prístavoch. Čo sa týka somalského pobrežia, tu boli v posledných týždňoch e, útoky dramatickejšie. 8 lodí bolo zajatých a 20, vyše 20 útokov bolo potvrdených. Ako som predtým povedal, naše úspechy v Adenskom zálive prinútili niekoľkých pirátov presunúť sa do inej oblasti a pozorovali sme, že sa presunuli južnejšie do Indického oceánu k Seychellom a dokonca južnejšie od súostrovia Seychely ešte stále sa e, nevzali svoje aktivity, uchýlujú sa na svoje materské lode a rybárske plavidla, ktoré môžu byť úplne legálne jeden deň a mať všetky papiere v poriadku, sa ďalší deň môžu zmeniť na pirátske pravidlo a e, jednotlivci, ktorí páchajú pirátske aktivity, sú naozaj zúfali a bojujú na mori na otvorených malých rýchlych člnoch, e, ktoré vyražajú z materských lodí. Tieto pirátske útoky boli e, veľmi úspešné minulý rok v máji a tieto aktivity v nedávnych týždňoch, kedy sme zaznamenali 25 a dnes je 10 e, Eh, lodí so 120 členov eh, posádkov, ktoré sú držané pri Somálsku. 1,5 milióna kilometrov štvorcových, vlastne dve tretiny kontinentálneho USA. Eh, východné pobrežie Somalska je 2890 kilometrov skoro ako to po Mosku. Máme v Mombese, na Seychellách e, lietadla a takisto e, v priebehu jedného alebo dvoch dní sa môžu objaviť aj vojenské lode. Európska úria tam má permanentnú prezenciu už od polovice augusta. E, monsun je E, predpovedateľný, predvedateľný a väčšinou končí e, v septembri. E, sme spolupracovali s Luxemburskom po veľmi dôležitej veci, ktorí čartrovali civilné lietadlo a pokrýva východnú časť Somálska, somálskej kotliny mm. Takisto používame e, rozviedky na to, aby sme mohli e, identifikovať tábory pirátov. Samozrejme sa veľmi rýchlo pohybujú, menia svoje pozície a preto e, naše úspechy sú obmedzené, ale pracujeme na tom. Samozrejme, strata e, tých lodí je vlastne jasným indikátorom našho zlyhania. E, Mnohé z lodí boli eh, potopené, e, teda e, týchto pirátov boli potopené, e, boli zbranie skonfiškované a vrátené Somalsku. E, Čiže e, E, taktika druhej strany sa mení. E, e, sú veľmi, pracujú s veľmi sofistikovanými metódami, ale najväčším prínosom je, že väčšina lodí nekonujú podľa rád, ktoré dostávajú od e, námorných eh, hliadok, napríklad držte sa na východ, eh, otočte sa na juh a tak ďalej. Eh, a v nedávnom období boli chytené dve lode, polapené naše dve lode mm, mimo oblasti, kde patrolujeme. E, takže v budúcnosti hodláme byť tam ďalej prítomní a ďalej pokračovať v našej e, misii. Máme veľmi produktívne e, vzťahy a kontakty francúzske, belgické, holandské vojnové lodi sa tiež zúčastňujú na operáciách, spolupracujeme s oficiálnymi pobrežnými hliadkami a budeme ďalej potrebovať e, budovať e, ďalšie kapacity mm, e, medzinárod na pomoc naďalej tam plinie. Ako organizácia sa snažím bojovať proti pirátstvu. Sily z 20 krajín naraz sú činní v tejto oblasti. Aj Čína, Japonsko, Majalsko sú aktívni. E, koordinácia týchto aktivít je absolútne kľúčová vec hlavne v tom e, najnáročnejšom koridore. Mm, treba presne mm, definovať procesy a musíme mať e, jednoznačné porozumenie medzi jednotlivými stranami. Sme sa s Čínou dohodli, ako zlepšiť E, koordináciu medzi našimi e, námornými silami. E, je to obrovský krok vpred, takže sa zlepšujeme. Operácia je skutočne pozoruhodná, aj čo sa týka šírky strategických aspektov operácia, ktorá sa začala 17. októbra, um, ochrana oceánu naďalej postupuje a pokračuje. Zatiaľ e, e, jednotlivé opatrenia boli veľmi efektívne. E, prinášame jednotlivé organizácie, prispiejú vlastnými vedomostiami, zručnosťami k spoločnému sieru. Takisto spolupracujeme úspošne s orgánmi na somálskom pobreží je dôležité, aby sme mali spoločný obraz o podozrievavých aktivitách v celej oblasti. Mm, e, my e, e, pod našou vlajkou vykonávame prieskum, ktorým, ktorých výsledky zdieľame všetkým partnerom. EU vlastne vedí komunikačné systémy pre všetkých užívateľov. Je to systém Mercury, e, ktorý poskytuje e, vojnové dáta a takisto e, prípady, keď boli definované alebo nájdené podozrivé lode. Samozrejme, vy lepšie viete ako ja, že problém piratstva sa nevyrieši tým, že budeme e, e, naveky e, zaplaviť po somalských e, vodách. E, potrebujeme aj pozemné operácie, potrebujeme medzinárodnú e, medzinárodný orgán na boh, boj proti piratstvu aj po súši Ehm, neskôr po obede dnes budeme o tom diskutovať. Ehm, čiže e, vlastne musíme e, zrevidovať náš mandát, aby sme zmeny mohli zohľadniť. Ehm, mm, čo sa týka budovania kapacít, máme veľmi obmedzený priestor na e, manevrovanie. a vlastne všetky organizácie, ktoré sú tam činné, majú e, vlastne v rozsahu práce cielené, efektívne akty. Operácia Atlanta tiež e, funguje dobre, mandát je explicitný, máme dobrých pracovníkov, dobré riadenie a máme produktívne, efektívne vzťahy so všetkými našimi partnermi mm, E, samozrejme, e, problémy budú ďalej pretrvávať, ale som si istý, že v budúcnosti a so sílami, ktoré mi stoja k dispozícii, e, budeme môcť hrdo poukázať na výsledky, ktoré dosiahneme. Ďakujem a som pripravený odpovedať na akékoľvek otázky, ktoré by ste chceli položiť. Amiral, merci beaucoup pour... Ďakujem pekne za túto prezentáciu, ktorá bola naozaj komplexná a ah, ah, veľmi presná, pokiaľ ide o všetky eh, dimenzie eh, vašej misii. Predtým, než odovzdáme eh, slovo predsedovi Simpsonovi a podpredsedovi Kadekovi, chcel by som ja poznamenať niekoľko prvkov k nasledujúcej diskusie. Najprv, pokiaľ ide o pirátstvo ako vidíte e, tieto eventuálne prepojenia medzi nesta- politickou nestabilitou, ktorá vládne v Somálsku e, a tou e, základňou piratstva, ktorá je organizovaná v Portlande, ak sa nemýlim, čo je región, ktorý je najpostihnutejší hlavne islamizmom E, ktorá, ktorý sa šíri aj v ďalších častiach Somalska, Či môžete vysvetliť niektoré prepojenia medzi týmito dvoma javmi? A ďalej, e, keď sme e, nedávno sa tam odobrali, bolo nám spomenuté akási rekonverzia niekoľkých, čiže premenie niekoľkých pirátov, ktorí namiesto toho, aby sledovali tú cestu piratstva voči obchodným lodiam, sa teraz začali skôr venovať obchodovaniu s ľuďmi, hlavne pokiaľ ide o migračné toky v Adenskom zálive, ako môžeme čeliť tomuto javu, e, ako vy, ktorí poznáte zblízka tento problém, mohli by ste nám predložiť vaše e, riešenia. Takže niekoľko prvkov k diskusie a teraz e, najprv odovzdám slovo predsedovi Simpsonovi, ktorý je podpredsedom výboru pre dopravy, ktorý, s ktorým sme zorganizovali toto dnešné vypočutie. Ďakujem, pán predseda. Ospravedlňujem sa, že som trochu meškal a že som nepočul začiatok prezentácie kontraadmirála Hudcona, ale je mnoho vecí, ktoré človeka napadnú pri počúvaní takejto prednášky a niekoľko vecí by som sa vám, vás chcel opýtať. Keďže som zo severozápadu Anglicka, som si vedomý námornej tradície, ktorá tam je stále živá. Myslím si, že existujú isté obavy o zo záležitosti piráctva, ktoré pri africkom rohu sa vyskytujú už dlhšie. Chcem sa spýtať na niekoľko vecí. Keď som vás počúval, rozmýšľal som, či my vo výbore pre dopravu v súčinnosti s kolegami z ďalších výborov by sme vám mohli pomôcť. Ak som správne pochopil, povedali ste, že niektoré obchodné lode ignorujú vaše odporúčania a potom sami seba ohrozujú ja tomu nemôžem ani uveriť. Ale musím zrejme uveriť, že sa takéto niečo deje. Čo by sme mohli urobiť my? Pretože my sme v kontakte s prepravcami námornými e, dopravcami a organizáciami prepravcov, ako by sme mohli vyvinúť tlak, aby tieto plavidlá počúvali vaše rady. Z pozície v akej sú, sa mi naozaj zdá neuveriteľné, že ľudia na plavidlách, ktoré sú v takejto nebezpečnej zóne, si dovolia ignorovať vaše odporúčania. Druhá vec, ku ktorej sa chcem vyjadriť, je záležitosť materských lodí v tejto oblasti. V jednej fáze sa hovorilo, že jedným z problémov, s, ktorých, s ktorým bojuje naša vojenská operácia bol práve nedostatok tohto typu lodí, materských lodí. Pretože vo vašej prezentácii sa mi zdá, že ste nenaznačovali takýto problém, ktorému by ste čelili. Tretia vec sú súkromné plavidla a jachty, ktoré sa tiež vyskytujú v tejto oblasti a ktoré tiež sú cieľmi pirátov. A neviem, čo by sme mohli urobiť tejto veci, ako by sme mohli pomôcť posádkam týchto súkromných jacht sa vyhnúť tejto oblasti, aby sa oni nestali obeťami pirátov. Uvedomujem si, aké ťažké, a teraz si nasadzujem pomyselný zelený baret, uvedomujem si ťažkosti bojovať s problematickými záležitosťami, keď sú jachty maličké a takisto člny, na ktorých utočia piráti, sú malé a vy ste v obrovskej námornej oblasti. A čo sa týka taktiky, keď sa dostanete k blízkosti incidentu, takisto nemôžete strieľať, pretože by ste ohrozili životy rukojemníkov. Čo sa týka taktiky, máte pocit, že by sme, bez toho, že by sme išli do podrobností, že by sme mohli pomôcť námorníkom s e, konkrétnymi procedurálnymi postupmi, ktoré by sa uplatnili pri záchrane týchto ohrozených ľudí? Vážený pán kontraadmirál Hudson, e, bol by som veľmi rád a myslím si, že všetci poslanci sa ku mne pripoja, keby ste mohli e, z, z, v mene aspoň výboru pre dopravu odovzdať vďaku poďakovania za, pre všetkým vašim mužom v posádkach za prácu, ktorú robia vo veľmi ťažkých podmienkách a robia maximum, aby bolo more v Adenskom zálive bezpečné. Bol by som veľmi rád, keby ste odovzdali tieto, túto našu, tieto naše poďakovania. Ďakujem pekne, pán kontradmirál Hudson. Chcem vám povedať, že e, takisto my za výbor pre obranu vám veľmi pekne ďakujem. Teraz Alen Kadek za výbor pre rybné hospodárstvo. Ďakujem pekne, pán predseda. Najprv e, by som chcel poďakovať e, kontraadmirálovi za to, že bol prítomný, za to, že prijal toto pozvanie a takisto Alenovi Danženovi, predsedovi výboru pre obranu, že zrealizoval toto spoločné zasadnutie. Myslím, že je to práve ten spôsob, ako spoločne môžeme riešiť veci. Výbor pre dopravu, výbor pre dopravu výbor pre rybné hospodárstvo a výbor pre obranu. Myslím, že to je to najlepšie riešenie. E, začnem tým, že ospravedlním predsedu výboru pre rybné hospodárstvo Carmen Fraga, ktorá tu nemohla byť prítomná dnes, pretože v lietadle, ktoré e, ju viezlo, e, musela prediskutovať dnes dohody o rybných kvotách. Takže E, po tom, čo ste dnes e, povedali, e, pán predseda Simpson, a potom, čo povedal kontraadmirál, máme tú potrebu rozšíriť túto vojenskú operáciu Atalant, pretože eh, eh, rybné hospodárstvo samozrejme je tu tiež preto, aby sme vám poďakovali za to, že ste prítomní v tomto eh, sektore, v tomto regióne. Myslím, že by sme sa mali zamyslieť nad prepojením dispozitívu alebo systému Atalant. Hovorím teraz konkrétne o rybolove, takže všetko sa bude týkať rybolovu v mojom príspevku s systémom, ktorý bol zavedený francúzmi, čiže najprv zabezpečiť na E, rybárske francúzske lode, takisto, aby tam bola prítomnosť vojakov, takisto aj systém Španielov, e, ktorí si e, kontrahovali súkromné spoločnosti, aby ochraňovali ich rybárske lode. V EÚ máme asi 40, asi 40 takýchto lodí, väčšinou sú to samozrejme francúzske a španielské, trochu italianských. Je pravda ale, že Francúzi a Španieli predstavujú väčšinu, takže týka sa to hlavne našej rybnej flotily. E, niečo je nepopierateľné a to je to, že je to vlastne e, citlivosť alebo zraniteľnosť týchto našich rybárskych lodí. Vieme, že veľmi ľahko sa dá na ne dostať, e, nie sú šikovné v manevrovaní, častokrát sú mobil- z, znehybnené práve takýmto pirátskými útokmi, pretože tieto rybárske lode naozaj veľmi ľahko sa dá ich dosiahnuť alebo uh, Eh, obsadiť eh, v rybárske lode sa nachádzajú v určitej delimitovanej zóne, eh, ktorý sa týka aj táto operácia Atalant. Takže ide vlastne o rizikovú e, zónu a pirati v súčasnosti, ako vy ste to sám aj povedali, sa e, skôr e, nachádzajú v tej južnej časti okolo Seychelov a očakávajú práve lode, ktoré odchádzajú alebo prichádzajú na Seychely. Takže to je trošku nový prístup z ich strany. V súčasnosti síly Atalant podľa nás sa zúčastňujú naozaj z veľkej časti ochrany týchto rybárskych lodí, ale zatiaľ to není optimálne hlavne pokiaľ ide o rybarské lode, ktoré, ako som už povedala, sú veľmi zraniteľné. Ochrana týchto rybarských lodí posadkami, ktoré sú e, nalodené, e, konkrétne teda tými vojenskými posadkami, podľa nás je jediné riešenie vzhľadom na to, e, že táto ochrana je kompatibilná s operáciou Atalanta. Ochrana týchto lodí tiež e, závisí od e, doplnkovosti s operáciou, alebo teda s tými doplnkovým prepojením s operáciou Atalanta, tak ako sme to už povedali, pokiaľ ide o prítomnosť e, pirátov a vojenských jednotiek, ktoré sú rozmiestnené v tejto zóne. Ďalej je potrebné, aby tam bola tiež vojenská kontrola, ako aj policajná kontrola, ktorá by zabezpečila po útoku E, pirátov, obsadenie e, týchto pirátskych lodí. E, pokiaľ ide teda o rybárske lode a prepojenie s operáciou Atalanta, domnievam sa, že by bolo zaujímavé, keby mandát Atalanta stanovil tri kategórie týchto lodí. Lodí, ktoré sa týkajú zabezpečovania svetového potravinového eh, programu, ďalej eh, obchodných lodí, ktoré tranzitujú túto oblasť a potom tie najzraniteľšie lode by predstavovali tretí eh, sektor alebo tretiu oblasť, konkrétne rybárske lode, ktoré podľa nás v tomto sektore je, je veľmi ľahké identifikovať rybárske lode, ktoré sú častokrát v tejto oblasti, ako som už povedal, sú zraniteľné. Takže mali by sme vypracovať eh, zvlášť protokol pre tieto rybarské lode, odporúčanie eh, pre ochranu eh, týchto lodí, tak ako som povedal, treba z posadku na týchto lodiach a zlepšiť takisto aj operácie Atalanty. Ďalej zabezpečiť opatrenia ohľadom zraniteľnosti týchto lodí v rámci rybarských lodí, potom okamžité vysielanie ktoré by sa týkalo vlastne spustenia alarmu, pokiaľ ide o e, útoky na, rybarský, na tieto rybarské lode, ďalej e, systematické informovanie o e, leteckých patrolách a ďalších spojeniach a nakoniec e, z urychlenie e, prijatia oceku z Montegobe, kde, e, ktorá, ktoré sa týka vlastne štátov, ktoré sa zúčastňujú tejto operácie. Takže toľko k tomu, čo by som chcel povedať. A potom ešte rýchlo poslednú otázku. Vy ste dosť, myslím, že dobre pochopili, že rybárstvo je naozaj silný sektor, hlavne v tejto zóne, ktorý sa predstavuje veľkú súčasť európskeho hospodárstva, takže je potrebné zabezpečiť aj, aby vojenské eh, jednotky ďalších eh, európskych štátov eh, sa zúčastnili tejto operácie v širšom meritku. Takže to je otázka, ktorú som vám chcel položiť a ktorú som chcel pred vami spomenúť. Pán admirál, ďakujem pekne. Eh, pán admirál, máme tu troch prispievateľov, takže eh, poprosíme ich, aby vám predložili otázky, aby ste mohli potom odpovedať. Najprv pán Galer za EPP. Ja, dank, eh, Ďakujem pekne, pán predseda. A vám, pán kontradmirál, za veľmi podrobnú správu. Najprv k téme EU-NATO. Hovorili ste, že spolupráca výborne funguje. Politicky by som povedal, chvála Bohu, že to funguje, ale ešte lepšie by to bolo bývalo, keby sme, sme to, keby to bolo, bola plánovaná jedna organizácia, teraz e, to plánovali obe a musíme e, koordinovať e, Takže a musíme dávať pozor, aby nedošlo k paralelitám, zdvojeniam čím meriate úspešnosť misie? E, či je to teda spolupráca s NATO, alebo je úspechom, keď čo najviac e, pirátov e, zadržíme, alebo keď čo najviac ich lodí potopíme, alebo menej, e, čiže čo sú podľa vás kritériá? Keby ste sa mali rozhodnúť, nakoľko by sa mala vybudovať, dobudovať kapacita, koľko by ste potrebovali ešte ďalších e, lodí e, pre svoju dispozíciu a potom, e, čo podľa vás sa má udiať na e, súši, teda na e, e, území. E, aby e, vlastne táto hrozba pirátov sa zmenšila. E, potom by som ešte e, by som chcel povedať niečo z iného aspektu, než kolega, ktorý hovoril o rybolove. V krajine napriek ohrozeniu sa ďalej praktizuje komerčný rybolov. Sme schopní v rámci operácie Atalanta aj e, somalských rybárov, e, ktorí chcú tiež e, teda loviť, či sme schopní ich podporiť a ochrániť, mm, aby pretože práve mnohí somalčania, pôvodní rybári sa stali nezamestnaní a stali sa z nich piráti Čiže môžeme napríklad 210 e, e, milovú zónu garantovať Somálsku, e, aby ich vody neboli drancované. Čiže aby sme chránili somalských rybárov, ktorí ešte stále chcú loviť ryby a takto si zarábať na živobytie. Či by sme nemali k tomuto systematickejšie pristupovať, aby čo najmenej ľudí e, sa obracalo k piratstvu a aby rybári znovu mohli robiť ryby. Ďakujem, pán Janes. Ďakujem pekne, pán predseda ako vždy pri takýchto veľkých diskusiách, eh, hovorím veľkých kvôli dôležitosti tejto témy, je potrebné zhrnúť eh, všetko. Najprv však chcem eh, poďakovať kontrandir Mielovi za jeho činnosť a veľmi sa mi páčila tie slova, ktoré povedal kolega, keď hovoril, že ďakuje všetkému personálu, ktorý pracuje na mieste v rámci operácie Atalanta. Takisto by som sa chcel k tomuto pridať. A ďalej treba zdôrazniť dôležitosť tejto operácie ako prvej uh, euro uh, námorno uh, e, leteckej operácie v rámci teda zo strany Európskej únie. Nikdy nebola takáto operácia zorganizovaná od začatia takéto spolupráci. A po tretie, že táto zóna, tranzitná zóna, ktorá je veľmi dôležitá pre obchodné lode a pre námornú dopravu, je naozaj veľmi dôležitá a je teda potrebné spustiť, bolo potrebné spustiť teda túto operáciu. A po štvrté, od roku, začiatku roku 2009 za 11 mesiacov táto operácia naozaj dosiahla veľmi dôležité ciele a kolega pripomenul, aké. Takže ja chcem pripomenúť aj to, Myslím, že lepšie by bolo povedané, keby povedal on, že koľko aktov bolo treba zabezpečiť v roku 2007-2008 a v roku 2009 tretie alebo štvrté, neviem, či ste to už povedali, aj keď vy, my všetci to už poznáme, Niektorí kolegovia eh, tiež sú s tým oboznámení. Mohli by ste nám povedať, aké sú náklady tejto operácie za týchto 11 mesiacov? A eh, možno, že ako by ste aj povedali, ide o operáciu, ktorá bola eh, spustená na základe uznesenia OSN, ktorá začala kvôli tomu, aby sa zabezpečilo realizovanie svetového potravinového programu a hlavne dodávanie tejto potravinovej pomoci do Somálska. Tak ako to je bežné, Španielsko eh, bola naozaj eh, malo veľký záujem na tom, aby eh, sa spustila táto veľká operácia. A nie len kvôli teda rybnému hospodárstvu, ktoré pre nás veľmi dôležité, ako uh, kontradmirál takisto nemôže ignorovať fakt, že je to dôležité aj z No, oblasti celkového hospodárstva. Vieme, koľko e, pirátov sa podarilo už e, zadržať. A zo strany Španielska je pravda, že spustili veľkú mediálnu, e, veľké mediálne stíhanie a veľkú mediálnu prezentáciu tejto operácie čo je vlastne súčasťou tiež našej stratégie voči pirátom, aby sme dosiahli tieto ciele. Je potrebné mať oveľa viacej e, personálu, oveľa e, viacej e, vojakov, aby sme zabezpečili túto operáciu, avšak treba pokračovať obozretne, bez toho, aby sme nestracali ani minútku a toto ma vedie k tomu, e, aby som povedal, že keď spomeniem krajiny, ktoré sú súčasťou tejto operácie Atalanta, e, je tu e, značné rozšírenie na juh tohto, tejto vojenskej operácie, pretože títo rybári konkrétne týchto, ktorí boli spomenutí, sa nachádzajú veľmi ďaleko od tejto zóny, ktorá je ochranovaná operáciou Atalanta lovia oveľa viacej na juh. A tak, ako to bolo citované, je naozaj veľmi bežné, aby e, tiež lodiar ako aj kapitán boli vždy e, avizovaní o o tom, čo sa e, kde deje, pretože potom sa riziko znižuje. Takže táto diskusia následne by sa mala venovať tomuto, aby boli zabezpečované tieto informácie pre jednotlivé posádky, pre týchto rybarov. A takisto by som chcel tiež vedieť, pokiaľ ide e, o prítomnosť vojenskej posadky na palube e, rybárskych lodí, pán Janes už niečo takéto spomenul, že by bolo potrebné e, toto zabezpečiť, avšak Španielsko v rámci súčasnej legislatívy nie je možné toto zabezpečiť, avšak je však doporučované lodiarom, aby si zabezpečili privátnu posadku, ktorá by ochraňovala ich rybárske lode. Avšak chcel by som vedieť, aké sú aký je váš názor. A naposledy e, by som chcel e, požiadať, aby sme zhrnuli, aké aká spolupráca v čom konkrétne spočíva spolupráca operácie Atalanta so Španielskom, e, ako sa táto spolupráca realizuje, ako môže Španielsko prispieť k tomu, aby títo rybári, ktorí napríklad sú zadržaní, boli oslobodení a tak ďalej. Ďakujem. Merci, monsieur Butikofer. Ďakujem pekne, pán Bičich Kofer. A potom odovzdám eh, pánovi kontradmirálovi slovo, aby, sa, aby odpovedal na tieto otázky. Ďakujem, pán eh, kontradmirál, za vašu informáciu a chcel by som položiť nejaké dodatočné otázky na začiatku. Eh, v tejto oblasti sú už dlhší čas v rámci NATO a aj v rámci Operation Enduring eh, Freedom um, prítomné lode z eh, celkom iného dôvodu. Existuje nejaká forma spolupráce, výmeny informácií alebo akéhokoľvek, akejkoľvek formy spolupráce e, s tými e, námornými jednotkami, ktoré sú v tejto oblasti e, v rámci operácie Enduring Freedom a medzi tými, ktoré sú tam v súvislosti, v súvislosti operácie Atalanta. Ehm, ďalej kolega sa spýtal na spoluprácu medzi Atalantou, NATO, USA a tak ďalej, teda všetkými aktérmi, ktoré sú aktívni v tomto regióne. Existuje určitá pevná štruktúra spolupráce, pokiaľ áno, ako to vyzerá, alebo či je táto spolupráca založená na ad hoc eh, báze. Uh, a ako to vyzerá so e, spoluprácou aj s inými krajinami a čo to došlo niekedy aj v minulosti ku konfliktom. Po tretie je e, očividné, že e, nasadenie Atalanta nemôže stať osamele, že to je integrovaná, že musí existovať integrovaná politika pre celý región. Moje otázky na vás, na vás pán kontradmirál, vidíte v tejto súvislosti celkového eh, konceptu, koncepcie eh, návrh španielského ministra z 12. novembra, či je tento návrh eh, pozitívny, kde by Atalanta mala dostať za úlohu aj mm, vlastne mať pod kontrolou somalské pobrežie. A ešte jedna otázka, ktorá sa týka toho, čo nám povedal pán predseda Kadek z výboru pre rybolov, je to, čo pán kolega Kadek povedal, e, a síce so silami, e, ktoré e, máte v regióne, a síce s vojenskými silami, dá sa toto zvládnuť, alebo či sú potrebné ďalšie sily a či by to bolo pre vás v tomto konflikte lepšie, e, keby Európania sa trošku viac e, zdržiavali, e, čo sa týka rybolovu a teda plienenia mori pri tomto pobreží. Ďakujem pekne a poprosím, aby ste odpovedali na túto prvú sériu otázok. Nuž, bolo toho dosť, týchto otázok a pustím sa do nich, takže vyberiem kľúčové témy vážený pán predseda. Čo sa týka toho, ako zasadzujeme piráctvo do širokého kontextu politickej nestability a takisto na pozadí islamu a podobne, nepochybne, že je to veľký zdroj príjmov na nelegálne aktivity. Piráti prinášajú tieto prostriedky 10 tisíce dolárov za posledné roky a napriek tomu, že niektoré, niektorí piráti sa správajú ako novozbohatlíci, kupujú si domy a rozličné výmoženosti, aj tak tento prúd peňazí môže pomáhať nelegálnym aktivitám. V apríli tohto roku pani Clintonová komentovala túto vec v zmysle, že naozaj treba, aby sa všetky zahraničné a celosvetové organizácie spojili a bojovali s týmto nežiaducim javom. Keďže to nie je presne moja oblasť pôsobnosti, neviadrim sa už viac k týmto veciam, čo sa týka pirátov ako takých. Sú to podnikaví ľudia, veľmi rýchlo reagujú na situáciu a to sa týka našej diskusie o rybárskych člnoch. V jednej chvíli máte dočinenia s malým, perfektne legálnym rybárskym člnom, majú tam všetko vybavenie na rybačku, siete a podobne, dokonca rozhodia siete do mora a potom v ďalšej chvíli, ako keby sa rozhodli a teraz si vyskúšame pirátstvo skutočne sú veľmi flexibilní. A 24 tisíc je odhad, je to odhad, koľko ľudí sa pokúša dostať sú to utečenci a pokúšajú sa dostať do iných krajín a piráti sa týmto spôsobom dostávajú k iným zdrojom príjmov a k iným trestným aktivitám. tomu, čo povedal predseda výboru pre dopravu k plavidlám, ktoré robia tranzit cez eh, túto oblasť a ktoré sa skontaktujú s Centrom pre, bezpečnostnú, pre námornú bezpečnosť alebo s ďalším podobným centrom v Dubaji a s podobnými organizáciami, ktoré fungujú na podobnej báze. Všetky tieto lode, ktoré sledujú odporúčania týchto centier pre námornú dopravu, sa naozaj dokázali vyhnúť riziku. Myslím si, že 35 až 40 ľudí, ktorí prechádzajú cez eh, túto oblasť, naozaj dostávajú všetky potrebné informácie. Všetky lode, ktoré idú cez Suezky prieplav, myslím si, že je to vyše 8500 jednotlivých informácií, ktoré poskytujeme do celého sveta o rôznych podrobnostiach ich cest, cesty, námornej cesty, takže si myslím, že naozaj odvádzame dobrú prácu. Ale niektoré lode, niektoré plavidla sa obávajú, že e, je to zložité sa na nás nakontaktovať, že sú tam isté finančné implikácie a myslím si, že napriek týmto prekážkám musíme pokračovať v našej práci. Čo sa týka súkromných jacht, platí to isté ako pre rybarské člny jachty, ktoré takisto potrebujú bezpečný prechod, tranzit, to isté, čo rybári. Všetkým týmto lodiam radíme, neradíme im len v oblasti piratstva, ale napríklad aj ako sa vyhnúť rozhodeným sieťam, ako správne manevrovať a podobne. Záležitosť francúzskych a španielských rybárskych flotil v somalskom pri Somalskom pobreží, ako koordinujeme naše aktivity s touto flotilou. Myslím si, dúfam, že to mu je tak, že máme veľmi dobré kontakty s týmito komunitami, či už je to s riedecím centrom pre francúzske a španielské flotily. Máme zástupcov priamo z týchto krajín v Northwoode, v Británii, v generálnom štábe, každý deň máme kontakty so všetkými týmito organizáciami. Ako náhle spozorujeme podozrivé aktivity, podozrivé lode. Delíme sa o tieto informácie, o lokalizáciu, e, výskumné informácie a tí, ktorí operujú z Mombasy, tak tí nám takisto poskytujú veľmi cené informácie z spomínaného regiónu. Myslím si, že nás, naša spolupráca je dobrá, ale musíte si predstaviť, že je to obrovská oblasť, e, mnohé námorné míle, pokrývajúce mnohé námorné míle a predsa sú tu uh, napriek všetkému rybárske lode, ktoré sa rozhodli konať samostatne na vlastnú pesť. Robíme, čo môžeme, komunikujeme, odozdávame informácie všetkým, ktorí majú o nezáujem a aby, snažíme sa, aby tieto informácie boli čo najpresnejšie. Ďalšia téma, ktorá tu zaznela, je, ako zabezpečujeme, že pri somalskom pobreží všetky koaličné sily, či je to NATO, či to je operácia Európskej únie a či sú to ďalšie národy, ktoré tam fungujú a bráňa bezpečnosť, ako s nimi spracujeme. Stretávame sa mesačne v voľnom združení a máme 22 zastúpených krajín a organizácií, ktoré sa stretávajú v, tejto, v tomto širšom voľnom zaskupení. Tam India, Čína, Rusko, celé EÚ a ďalšie krajiny. Takáto veľká štruktúra je akousi ďalšia organizácia ako si pracovnou skupinou, je to isté fórum, nemá, žiadne výkon, nemá žiadnu výkonnú právomoc nad individuálnymi operáciami, ale delíme sa o taktiku, o rozmýšľanie nad vecami, koordinujeme spolu záležitosti a zabezpečujeme, aby plavidlá boli rovnomerne rozmiestnené po príslušnej rizikovej oblasti. Zabezpečujeme námorný koridor, kde koordinujeme s ostatnými skupinami, ako budú plavidlá e, zabezpečovať eskort. Máme prieskumné, výzvedné plavidla a lietadla, ktoré takisto koordinujeme. Podľa mňa je táto koordinácia veľmi dobrá a takisto Európa má v tom, hrá v tom veľkú úlohu. Čo sa týka ďalšieho mandátu, ktoré, ktoré tu fungujú v oblasti, sú tu iné skupiny, ktoré majú iné ciele, ale náš cieľ je humanitárny, sprevádzanie lodí, konvojov a CMF má trošku iné ciele. Operácia Enduring Freedom tam sú sily, ktoré sú rozmiestnené v celom Indickom oceáne, ale čiastočne sa naše cieľa a mandaty prekrývajú. Pravidelne sa navzájom informujeme o našich aktivitách, takže podľa mňa táto voľné zoskupenie SHADE funguje veľmi dobre. Koľko plavidel máme v spomínanom území námornom. Samozrejme, človek vždy má tendenciu povedať, že nie je plavidel nikdy dosť, že vždy by sa nám zišlo viac a takéto obrovské plochy oceánu sa nedajú preskúmať, patrolovať do poslednej podrobnosti. Potrebujeme zabezpečiť, aby v jednotlivých členských štátoch e, všetci sa efektívne zapojili z vojenskej stránky, aj aby pri velení boli zastúpení zástupcovia, aby boli riešenia, ktoré sa príjmajú pragmatické a brali sa do úvahy všetky požiadavky. A myslím si, že toto sa nám celkom darí mať dobre nastavené všetky jednotlivé aspekty. Niekto sa spýtal, aké opatrenia, alebo ako efektívne pracujeme a ako vieme, či pracujeme efektívne, či to je jednoducho iba plávanie po mori, alebo či to naozaj je istým spôsobom štrukturované vyhodnocovanie, vyhodnocované. Uvedomme si, že sú tu vlastníci lodi, že sú tu poisťovateľia, ktorí takisto každodenne komunikujú s predmetnými loďami. Sú tu rybárske, rybolovné e, zoskupenia, potom sú tu medzinárodné koridory námorné, aj jednotlivé národné štáty. Všetky tieto, všetci títo hráči jednoducho sa informujú o tom, akým spôsobom vykonávame našu činnosť v Adenskom zálive a myslím si, že sa naša činnosť preukázala ako naozaj veľmi dobrá. Niekedy, eh, žiaľ, samotná veľká rozloha tejto oblasti nám nedovoluje efektívne zasiahnuť. A ďalšia vec je, že finančne sú tieto operácie skutočne náročné. Členské štáty EÚ sa e, podielajú na rozpočte za to, že vyšľú svoju vlastnú loď, ktorá pláva pod ich vlajkou. A čo sa týka všetkej podpornej infraštruktúry, komunikačnej technológie, webových stránok a podobne, Existujú prepojenia, ktoré sú financované e, centrálnym fondom, ktoré, do ktorého sa vyzbrali všetky členské štáty spoločne. Je niečo, čo sme naozaj zmenili v tejto oblasti? Podľa mňa je to naozaj veľa, čo sme tam zmenili. Stačí sa porozprávať s obchodnými spoločnosťami, ktorých lode plávajú cez túto oblasť. Dve plavidlá, ktoré boli zajaté mimo oblasti, ktorá je chránená, ale väčšina lodí, ktoré poslúchali naše odporúčania, jednoducho sa nič nestalo. Väčšinou sa stalo niečo tým lodiam, ktoré ne- nepočúvali naše odporúčania. Myslím si, že tam by sa dali veci ešte zlepšiť. A napokon chcem povedať, ako, akým konkrétnym spôsobom ochraňujeme lode, čo sa týka Svetového potravinového programu, samozrejme by som bol rád, keby tam bolo ešte tisícky zelených baretov na ďalších mnohých e, lodiach a žiaľ, takéto niečo vyžaduje vytvorenie konvoja alebo eskortnej lode je podlieha mnohým nariadeniam súhlasu materskej lode. Sú tu isté procedurálne postupy, ktoré sú dosť spletité a Napríklad také lode, ktoré plavajú pod vlajkou Maršalových ostrovov alebo Severnej Korei alebo Komorských ostrovov, je dosť ťažké prepracovať sa všetkými papierovými procedurálnymi postupmi a získať všetky súhlasy, ktoré sú potrebné. Ak je loď identifikovaná našim centrom ako zraniteľná, je oveľa ľahšie prideliť takejto zraniteľnej lodi ochranu. Takéto niečo sa pravidelne deje v Adenskom zálive, pretože schválenia z krajín EÚ sú jednoznačné, jednoduché, konkrétne toto funguje dobre, čo sa týka e, byrokratickej stránky celej veci. Čo sa týka Francúzska a Španielska a debát, ktoré prebieha v týchto krajinách a rybolovu, či ide o armádnu ochranu a podobne, ja si myslím, že toto sú všetko témy na vnútroštátne diskusie. Treba sa obrátiť na tieto konkrétne krajiny. V Amerike napríklad takisto vládne lode, ktoré sú pri prístavoch, e, kde sa odohrali isté incidenty, ako napríklad v Alabame, je to jednoducho vnútroštátna záležitosť. Každý štát si toto rieši podľa vlastných potrieb e, tak, ako uzná za vhodné. My jednoducho e, poskytujeme dodatočnú ochranu navyše alebo popri týchto vnútroštátnych záležitostiach. Dúfam, že som odpovedal na všetky otázky, na všetky témy, ktoré tu zazneli. Ak nie, poprosím vás, pýtajte sa ma ešte raz. Rečník nehovorí na mikrofón, ale pán kontradmirál Hudson odpovedá. Čo sa týka živobytia malých e, rybárov, ktorí operujú na malých rybárskych člnoch, väčšinou sú pri východnom a severnom pobreží, operujú blízko pri pobreží, v teritoriálnych vodách krajín, ktoré sú na tomto pobreží a vyplávajú do vzdialenosti 12 mil od mora, ale väčšina týchto lodí sú napríklad z Jemenu a z ďalších lokálnych krajín. Európska rybarská flotila zostáva 200 námorných míľ od týchto vyčlenených teritoriálnych území. A takisto máme strediska, ktoré si vymieňajú informácie o, o lokalite týchto lodí. Z hľadiska Somálska, pokiaľ ide o rybolov, chceli by loviť viac, a vidíme často veľké somalské flotily, alebo omanské flotily, alebo jemenské flotily, ktoré krížujú blízko pri pobreží. Neviem, keď prídeme do kontaktu s celou takouto flotilou, ako budeme riešiť takéto záležitosti. Mám dve otázky, ktoré sa týka OF, e OEF a OEF, to je operácia Enduring Freedom, trvalá sloboda, je to americká operácia pre CMF, ktorá... CMF má dve úlohy. Podľa je 151 a potom Jedna sa týka e, tých užších e, oblastí a potom to druhé vlastne širších oblastí operácie Enduring Firm. Ehm, v Bahrane máme e, spoločné stretnutia, podielame sa o informácie CMF a EU pracujú pre univerzálny, za univerzálny prístup. Ehm, koordinujeme ehm, náš management a našu koordináciu širšie aspekty ehm, sú iná vec, ktorá súvisí s Bahrajnom. Sú z prínosy benefity. Veľké organizácie ako EU, NATO, CMF mm, majú veľmi veľké skúsenosti s takýmito e, operáciami. E, a samozrejme individuálne aktéry ako Malézia, Japonsko, Čín a tak ďalej e, sa môžu do toho zapojiť. Ďakujem pekne. Mám tu štyroch ďalších rečníkov. Najprv pán Eller má slovo als Politiker... E, ako politici sme veľmi um, pozorne si všimli, e, že e, vidíte že ste zdôraznili súvislosť medzi politic, jasným politickým postupom a úspešnosťou operácií. V médiách sa spomenul prípad nemeckej fregaty, ktorá bola e, e, zadržaná e, v Somalsku a v rámci ochrany bol zastrelený pirát. Nasledne sa diskutovalo o tom medzi EÚ, že ako má byť pirát prevedený do Kene. Ale nakoniec sa rozhodlo, že bude prepustený, neprevedie sa. Na základe čoho e, sa e, toto rozhodl, v akých prípadoch e, sa vznesie obvinenie a v akých prípadoch nie. To je prvá otázka. Druhá otázka. Z médií vieme, že stupeň organizovanosti pirátstva v Somálsku získala na novej kvalite z počiatku vykonávajú e, prieskum v oblasti a majú štruktúry, ktoré sa veľmi e, podobajú štruktúram e, tajných, tajných zložiek ako e, spolupracujete v týchto otázkach s civilnými e, orgánmi, úradmi a ako reagujete na tieto nové, na túto novú situáciu, kde e, títo piráti skutočne pracujú už na vysokej rozviedkovej úrovni. Keď hovoríte o úspechu, samozrejme, že nikto tu nechce spochybňovať úspechy a blahoželám vám k tomu ale ako odnotíte, z, úspech e, je tým smerom, že budúcnosť e, v budúcnosti, keby táto prítomnosť e, Európskej misie nebola, pri, nebola daná, tak či ďalej bude klesať piráctvo, alebo či tento úspech, alebo proste tieto výsledky sa dosiahnu a budú trvať len dovtedy, pokiaľ tam tieto sily budú prítomné. Ďakujem pekne, ďakujem pán predseda, ďakujem za vaše e, vysvetlenie, pán kontraadmirál. A e, ja ako Španielka by som tiež chcela povedať, e, že sme veľmi znepokojení s dúfajme, že čo najskôr sa vyrieši táto situácia, ale máme určitý problém. A problém sa týka toho, čo ste povedali, že operácia Atalanta fungovala veľmi dobre, ale mohla by fungovať ešte lepšie. Áno, dala nám uspokojivé a prekvapujúce e, výsledky, e, zníženie počtu únosov, ale takisto boli tu aj určité negatíva. Prečo? E, pretože, prečo sme sa nesnažili modernizovať administratívne vojenský nové technológie a nové ciele, využiť ak tak ako minulý rok sme e, to e, zdôraznili, že niečo takéto bude využité, dospeli sme k veľmi dobrej dohode, ale myslím, že bolo by potrebné e, implementovať túto dohodu čo najskôr, pretože tie okolnosti za to hovoria. Ďalej, pokiaľ ide o rybné hospodárstvo, pretože ja som tiež súčasťou výboru pre rybné hospodárstvo, domnievam sa, že toto sú zásadné veci a zásadné poznámky rozšírenie zóny E, dohoda hovorí, že vlastne ochrana zraniteľných lodí, ktoré operujú okolo somalských pobrežia, týka sa to vlastne dvoch otázok, pretože somalské pobrežie je veľmi malé, tak ako ste povedali. A po druhé, e, viete, že rybárske lode sú teraz prioritným cieľom pre pirátov a preto sú práve najzraniteľnejšou súčasťou a preto by mali byť základným cieľom tejto operácie, pretože e, môžu tu získať veľkú sumu peňazí za výkupné, ako veľmi dobre viete. Tiež ste povedali, že nie je dostačných, e, dostatok finančných zdrojov a bolo by potrebné ich mať viacej. A takže ja chcem zhrnúť e, vaše slova. Je tu určitá potreba, aby e, táto operácia bola efektívnejšia. Potrebujeme na to poprvé rozšíriť túto zónu a keď rozšírime túto zónu, tak je potrebné tiež, aby rybarské lode tiež boli prioritou a teda prioritou práve pre túto operáciu Atalanta, pretože Španielsko e, je súčasťou a e, tejto operácie Atalanta a je podporovaná táto operácia aj zo strany španielských poslancov. Ďakujem. Merci. E. Ďakujem. Pán Lizek, máte slovo. Ďakujem bardzo, panie przewodniczący. Ďakujem. Pán predseda, chcel by som sa vyjadriť k dvom veciam a spýtať sa dve otázky. Táto záležitosť, o ktorej sa spom- ktorú spomenie ako prvú, už hovorila, hovoril predrečník. Ako by ste vyhodnotili čísla? Ako by ste vyhodnotili napredovanie, čo sa týka vybavenia pirátov, pán kontraadmirál? Ako by ste posúdili historicky do minulosti, či sa to mení, či sa zlepšuje ich vybavenie? Niekto povedal, že počet útokov sa znižuje, Možno sa jednoducho rozhodli nejaký čas sa držať v úzadí, aby sa proti ním nekonali žiadne aktivity na, zo strany EÚ a ďalších aktérov. A druhá otázka, možno by som nemal takúto otázku klásť e, niekomu, kto je aktívny vojak, alebo niekomu dokonca, kto je politik. Ale táto situácia mi pripomína, e, a dovolte mi použiť zdravotníckú terminológiu, liečíme tu symptómy a nie koreň choroby, nie dôvod, pre ktorý vzniká choroba. Mohli by ste nám povedať, čo by sme mali urobiť, aby sme naozaj eliminovali celú túto chorobu, teda celý tento problém piráctva, pretože podľa mňa napokon budeme musieť urobiť niečo naozaj eh, radikálne. Možno jednoducho naše lode nebudú vôbec v takejto oblasti operovať, pretože nemôžeme nútiť, aby naše flotily a posádky pracovali v takomto nebezpečnom prostredí. Čo urobíme, aby sme naozaj ukončili tu, tieto nelegálne aktivity? Ďakujem, pán Gattieri. Ďakujem pekne. Pán kontraadmirál, chcel by som poďakovať e, vašej snahe. E, chcem oceniť e, veľké ciele, ktoré ste dosiahli v rámci tejto operácie. Chcel by som e, ďalej prehlbiť e, príspevok, e, hlavne pokiaľ ide o zmeny fenoménu pirátstva alebo legality, tak ako tu hovoríme, hlavne pokiaľ ide o geografickú zónu toho presídlenia sa viacej na juh, tak ako to bolo spomenuté ako aj o zmenu povahy e, tohto javu. Hlavne pokiaľ ide o e, presun e, pirátov do oblasti obchodovania s ľudskými bytostiami. Neviem, či toto sú tie ciele, ktoré prečo, aké sú ciele týchto pirátov, že sa rozhodli začať venovať inej trestnej činnosti a ďalej, aké sú tie toky konkrétne aké typy eh, obchodovania s ľudskými bytostiami sú eh, tie, ktorým sa venujú títo ľudia. Po druhé, chcel by som lepšie pochopiť eh, príčiny tejto zmeny, ktoré práve prebiehajú. Či sa to máme prisúdiť hlavne e, efektívnosti operácie Atalanta, ako aj ďalším analogickým operáciám, alebo že či je to spomenuté, spo, spojené e, s e, vnútornými príčinami, ktoré sa skôr týkajú tých vnútorných javov alebo faktov v Somálsku alebo regionálneho kontextu. Nakoniec, podľa vašho úsudku, máte nejaké riešenia, ako čeliť pretože naša operácia musí čeliť takisto takýmto fenoménom, takýmto javom a ako e, podľa vášho úsudku e, treba obozretne postupovať e, voči takýmto rizikám overstretching, ktoré by mohli vzniknúť pri potrebnom rozšírení tejto geografickej zóny. Chcel by som vedieť, aké sú vaše myšlienky, ako možno čeliť eh, obchodovaniu s ľudskými bytostiami a teda aké eh, prepojenie vidíte medzi touto diskusiou medzi priamým a väčším záväzkom v tejto oblasti v Somalsku a medzi špecifickou eh, misiou v rámci Európskej bezpečnostnej obrannej politiky. Ďakujem pekne. A teraz pani Bontne. Ďakujem. Um, veľmi pekne ďakujem. Mám dve otázky. Jednu už eh, spomenul niekto predo mnou a týka sa kombinovaných síl, ktoré operujú v tejto oblasti. Druhá otázka je, prečo sa jednoducho niektoré plavidla rozhodnú nezaregistrovať sa na vašej bezpečnostnej stránke a čo máme my s tým urobiť? Ja by som ešte raz, ešte raz vás chcel poprosiť o to, o to vysvetliť, aké dôvody majú tieto plavidla, aby sa nezaregistrovali a nekomunikovali s vami, nebrali od vás informácie. Ďalšia vec sa týka Seychellov a o tom, a toho, že e, je dohoda, že piráti by mohli byť súdení aj v, na Seychelloch. Zatiaľ existuje len dohoda s Keňou, kde sa títo piráti súdia a myslím si, že Európa by mohla prispieť v rámci nástroja stability odborníkmi na právo a aby bolo možné pirátov súdiť na Sejšelách. Myslím si, že takéto niečo by sa dalo očakávať. Moja otázka je, bol by to pozitívny krok? A bola by tu zabezpečená, bola by tu zabezpečené princípy právneho štátu a rešpektu k ľudským právam? A aký by to malo dopad na vašu misiu, ak by sa niečo takéto zorganizovalo? Ďakujem. Kontraadmirál, máte slovo? Uh, um, Ďakujem za tieto veľmi zaujímavé, užitočné otázky. Mm, veľa vecí, napríklad medzinárodné právo, napríklad e, to, o čo, čo sa nedávno stalo v Nemecku. A, a síce um, um, E, týchto pirátov, akým spôsobom teda ich e, e, postihovať. Vlastne keď zachytíme takéto skify, to ešte nie je piratstvo, to je nedá sa to ako posudzovať ako trestný čin. sme transferovali dohody e, z Kene na Sečeli a musíme rešpektovať právny rámec danej krajiny. A preto z času na čas e, e, títo piráti sú len podozriví z piráctva a nedajú sa obžalovať. EÚ e e, spolupracovalo s úradmi Kenia, ale taký je život, tak toto ide ale e, vlastne zaoberáme sa so všetkými týmito aj občianskými úradmi a snažíme sa prispôsobovať sa zmenám taktiky. A musíme reagovať vhodným spôsobom. Takže zatiaľ toľko k tejto otázka, či môžeme garantovať budúcnosť, úspešnosť do budúcnosti, keď EÚ um, sa vzdiali z tejto oblasti. Mm, vlastne skutočne ide o symptóm, ide tu o skutočne ľudí v zúfalej situácii. A riešenie eh, o tom eh, budeme eh, sa bude hovoriť v budúcnosti a zúčastnia sa na tom odborníci, ktorí sú v tom um, um, teda viac, uh, viac expertmi ako ja. E, vlastne sú zapojené všetky agentúry e, OSN, e, potom EU a tak ďalej a tak ďalej. Ak tieto rokovania budú účinné, tak dúfame, že sa natrvalo zniží intenzita, prírádstvo. Mali sme štyri prípady aktín e, mimo tohto teritorie, ďaleko na e, severe, potom e, v komorských ostrovoch Madagaskare a Sešelách. Čiže takéto rozšírená, takáto rozšírená oblasť si vyžaduje samozrejme viac lodí a vlastne nemá zmysel rozširovať oblasť, ktorú kontrolujeme bez toho, aby sme rozšírili aj naše kapacity. Čo sa týka eh, rybol, rybarských lodí, kde eh, na, začiatkom tohto roka boli zadržané eh, dve egyptské rybarské lode. Oveľa viac sa útoky sústredujú na obchodné lode. Čiže budeme naďalej e, pracovať a informovať e, spoločenstvo, e, či sú lokácie našich lodí, našich lietadiel správne, účinné a budeme sa snažiť akejkoľvek komunite, či už oblasti rivolovu, obchodných lodí a tak ďalej, budeme im poskytovať maximálnu možnú podporu z našej strany. Eh, sú tu určité historické trendy a došlo k určitému eh, posunu. Títo jednotlivci ovšem však eh, menia taktiku. V minulosti sme boli svedkami toho, že ľudia prebiehali do Jemenu, boli to e, Ehm, potom eh, si tam eh, nabrali pirátske vybavenie, potom eh, sa vrátili späť do Somalska. Čiže toto sa deje celý čas. Mm, musíme zabezpečiť, aby sme mali dobré styky s UNHCR a cez UNHCR má, teda pracuje s úradmi v Jemene a v Somálsku a samozrejme tu máme dočenia aj s humanitárnymi e, situáciami. We, we will offer support. But the solution there for those 24,000 people wanting to travel out of e, Situácia je taká, že 24 tisíc ľudí sa chce dostať e, zo Somálska na sever a preto je veľmi dôležité, aby sme venovali úsilie aj obnove Mm, nevieme, či dostávajú informácie z môjho spoločenstva. Ja, je veľa e, pokusov e, e, sa vyhnúť Červenému moru, ale je dôležité, aby udržovali kontakt teda tieto obchodné lode a vojenské sily či už námorné alebo vzdušné. Aké je prepojenie medzi Atalantou a aká je účinnosť Atalanty v porovnaní s vnútornými zmenami vo Somálsku? Viedlo, viedlo to k zmenám biznisu. E, je to tak, že všetky agentúry e, vlastne rozširujú signály e, a myslím, že dohoda medzi TFG a Portland, Portlandom E, kde vzniká e, vyšší záujem, lepší záujem o tieto e, aktivity. Takže vlastne všetko komplementuje, doplňa to, čo robíme my, čiže ten účinok potom vychádza z týchto spoločných úsilí a spolupráce s nami. Či bude ďalšia STP misia, to neviem. E, to je vlastne širšia otázka pre EU komisiu. Na záver ešte bola otázka, prečo sa u nás neregistrujú. E, rád by som vedel, prečo náš dialog s veľkými spoločnosťami, nie sú to tie najväčšie ako Shell a tak ďalej, tie sa u nás registrujú, e, tie menšie sú problematické. Je to určite otázka nákladov. Vlastne ide tu o komerčný záujem že keby sa registrovali, tak ich, e, takže je celý e, rad dôvodov. A všetko, teraz sú možné e, príčiny, ktoré vedú menšie podniky, teda zdôrazne malé menšie podniky, ktoré sa u nás e, neregistrujú. Ale budeme na tom ďalej pracovať čo sa týka Seychelles a e, veľmi sa tu angažuje UNEDC, eh, poskytovanie zdrojov a tak ďalej, aby sa teda humanitárna situácia zlepšila. A za te, pre tieto príčiny myslím, že môžeme zhrnúť E, určite neprídeme o 3 mesiace a povieme, tak máme to za sebou, e, piráctvo je eliminované. Čiže či už e, moja organizácia, či e, rybolo, organizácia rybolovu, alebo um, um, organizácie, e, dopravné organizácia e, obchodných lodí a tak ďalej. E, musíme ďalej operovať a musíme vlastne vykonať všetky preventívne opatrenia, aby sme zredukovali rizika a dúfajme, že e, naďalej bude klesať e, častosť e, pirátskych prepadov. Ďakujem pekne, pán kontradmirál, za vaše odpovede. Ešte e, možno predtým, než nás opustíte, dáme slovo pánovi predsedovi Simpsonovi a Alenovi Kadekovi eventuálne tiež, pretože my spolu sme organizovali túto diskusiu. Briefly, to... Budem hovoriť len stručne. Naozaj by som a ja sa pridal k poďakovaniu pánu kontraadmirálovi Hudsonovi. Poďakoval by som za jeho odpovede a znovu zdôrazňujem, ak má pocit, že my by sme mohli akýmkoľvek spôsobom pomôcť v jeho misii, či už v komunikácii s obchodným lodstvom, alebo inak, môže si byť istý, že naozaj pomôžeme. Skontaktujte sa s nami, pán kontradmirál. Ak obchodné lode treba prinútiť zaregistrovať sa u vás a ak to bude pre vás jednoduchšie potom vykonávať vašu prácu a pre všetkých bezpečnejšie, tak určite k tomu prispejeme. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi stručne chcem najprv poďakovať eh, kontraadmirálovi Hodsonovi za všetky jeho vysvetlenia, ktoré podľa mňa boli naozaj potrebné, pretože táto výmena názorov bola veľmi zaujímavá. A znova opakujem, potrebná. Eh, pokiaľ ide o rybarské lode, zaznamenal som si, že dobrá koordinácia medzi rôznymi systémami, eh, tá bola spomenutá. Tiež som si rád vypočul, že všetky štáty majú svoje vlastné dispozitívy, hlavne Francúzsko a Španielsko, pretože ich sa toho netýka, ich systémy. Ďalej, E, je potrebné e, značné finančné prostriedky pre operáciu Atalanta. E, ďalej chcem sa pripojiť k Andresovi Bareovi, k jeho znepokojeniam, to, čo spomenul, či si môžeme vôbec predstaviť, jasne identifikovať rybarskú loď počas jej permanencie v tejto zóne v kategórii 3, čiže všetky tie, či je možné tieto lode Um, zakategorizovať do tej kategórie číslo 3, čiže veľmi zraniteľné lode. Určite budeme pokračovať v dialogu s vašimi výbormi a pokračovať v týchto aspektoch, ktoré ste spomenuli. Bol by som veľmi rád, keby sme sa spojili v Northwoode v, s našim štábom, aby môžiť prísť na návštevu a uistiť sa, že robíme naozaj maximum, aby sme udržali bezpečnosť. Budeme veľmi radi, keď nás prídete navštíviť a budeme s vami naďalej spolupracovať. Veľmi pekne ďakujem. Vy ste sa presne dostali k tým koreňom, k tej zásade tohto problému. Poprosím vás, aby sme si dali takú maličku pauzičku, kým tu príjmeme našich ďalších pozvaných a kontraadmirál chcem vám ešte raz poďakovať. demander aux, aux gens de s'ils veulent sortir. Ouais. Ok. Shall we take place, please? Ah, il est reparti, Gérald Non. first, yeah. just to say where we, where we are. Bien, chers collègues, nous... Drahí kolegovia, no, budeme pokračovať. Rozšírime túto tému teraz o Somálska. Spomenuli sme e, problém piráctva, ale okrem tohto problém piráctva tu máme aj e, hlboké e, dôvody, e, prečo v Somálsku vláde nestabilita, ktorý sa nás všetkých e, týka. K tejto téme viete, že sme viedli a vedieme teraz diskusie na úrovni rady, aby sme zistili, či je vhodné viesť operáciu PUSD v prospech prechodnej federálnej vlády Somalska pre vytvorenie eh, prechodných vojenských eh, síl. K tomuto, tejto téme by som sa teraz chcel vyjadriť. Odovzdám slovo eh, najprv pánovi Harcelovi, ktorý je zastupcom KOPSu za Švedsko a ďalej tu máme generála Žána, osobného zastupcu vysokého predstaviteľstva Chavira Solanu pre Somálsko a ďalej ďalšieho kolegu, ktorý nám vysvetlí, v akom štádiu sa nachádzajú tieto diskusie a aké operácie by mohli byť spustené a za akých podmienok. Pán Harcel, nechávam vám Prenechávam vám slovo. Thank you so much. And, and... Ďakujem pekne. V prvom rade ďakujem eh, za to, že môžem byť na tomto zasadnutí. Gratulujem za veľmi dobre načasovanú diskusiu k tejto téme, mm, pretože zajtra budú ministri obrany diskutovať na túto tému. Čo sa týka Somálska, samozrejme, že je tu jasné prepojenie Mm, pred predchádzajúcou diskusiou um, v súvislosti s bojom proti piráctvu a operáciu Atalanta. A admirál nám uh, potvrdil, či môžeme urobiť niečo užitočné, niečo dobré um, uh, v súvislosti so stabilitou v uh, Somálsku, pretože toto by malo pozitívny dopad na misiu. Samozrejme, keď hovoríme o súčasnej téme, čo by EU e malo urobiť ako ďalší krok v Sovalsku. Samozrejme, to siaha, to má širší rozmer než samotný boj proti piratstvu. Nachádzame sa v súčasnosti v situácii, a myslím, že to je jasné z niekoľkých posledných mesiacov, že máme prechodnú federálnu vládu, s ktorou môžeme e, pracovať a ktorá potrebuje našu podporu na to, aby e, si udržala svoju pozíciu. Čo sa týka procesov a diskusie, ktoré prebiehajú v rade a potom konferencia Dororov z minulého apríla, to sú veľmi dôležité východiska. východiska. Počas tejto konferencie donorov a následnej kon, e, e, diskusie e, bolo jasné, že EU ako kolektívne e, má pocit, presvedčená, že treba konať. A to isté sme, rovnako sme dostali informácie aj ostatných medzinárodných aktérov, že treba konať e, aj na teritoriu krajiny. Takisto vyslali signály podobné aj OSN a USA. Prvý krok, ktorý bol podniknutý po donorskej konferencii v apríli, bolo, že sme začali e, pracovať a bolo to e, Závery e, rady. E, hlavne keď sa týka toho, že nastane v Somálsku veľmi komplikovaná situácia. Tieto závery rady znamenajú, že musíme niečo urobiť, musíme konať, chceme spolupracovať, musíme spolupracovať s partnermi a musíme konať čo najlehievavšie. A musíme spolupracovať e, s e, medzinárodnou e, komunitou a musíme postupovať veľmi komplexne a riešiť súčasne viacero veci. Nasledovala výskumná misia vyslaná predsedníctvom a komisiou a sekretariatom a bol to kľúčový úspech, pretože sme boli schopní spoločne nachádzať riešenie, riešenia. Tento, táto výskumná misia, e, ktorá navštívila región, celý región hovorila s kľúčovými aktérmi. Bola to misia, ktorá sa konala ešte predtým, než EÚ um, sa rozhodla. E, čiže ešte predtým nasledovala e, alebo teda e, prebiehala veľmi intenzívna diskusia so všetkými partnermi. Viete, že EÚ už je významným aktérom v Somálsku. Budujeme na skutočnosti, že sme najväčšími donormi Mm, čo sa týka humanitárnej pomoci, súčasňujeme sa na diskusiách medzinárodnej kontaktnej skupiny a, a, po, mm, a poskytujeme aj e, e, finančnú podporu. Keď teraz e, prikračujeme k ďalším krokom, a ako som hovoril, e, že sa konkrétne pozeráme na sektor e, bezpečnosti, ako e, v tejto oblasti v Somálsku e, zabezpečiť väčšiu bezpečnosť, stabilitu. Jednak je to veľmi naliehové, ale na druhej strane musíme konať veľmi opatrne, pretože ak neurobíme správne veci, nielen, že riskujeme stratu peňazí a času, ale ale dokonca sa môžeme dostať do situácie, kde budeme kontraproduktívni. <clears throat> Deň pred diskusiou e, ministrov obrany o rozhodnutiach, ktoré treba prijať e, v rámci ďalšieho plánovacieho e, procesu možného tréningo, možné tréningové misie E, do Somálska a regionu. Musí... Mm, zajtra sa zrejme toto rozhodnuje príjme na to, aby všetci sme mohli e, e, posilniť naše plánovanie a naše možnosti pracovať ďalej spolu, spolupracovať e, so, so všetkými e, partnermi, čo je predpokladom úspechu. Ale je jasné, že aj v tomto bode rozhodnutie, ktoré sa e, príjme zajtra, znamená, že dôjde k akcii kooperácie SDP. Je to len ďalší krok na to, aby sme si zabezpečili ľahší prístup k informáciám a potrebujeme angažovanosť rozličných partnerov, aby sa mohli byť úspešní. Čiže pôjde, obrátime sa na TFT, kde budeme z ich strany um, um, požadovať angažovanosť a je, bude to ich úlohou v tom vzdelávacom procese a um, um budú prijímať e, somalských e, vojakov, ktoré majú byť vzdelávaní v školení, a, aby sa vybudovala e, solidná, pevná štruktúra. E, čiže potrebujeme aj z ich strany angažovanosť a e, záväzky. E, čo sa týka Africkej únie, konkrétne Omison, akú úlohu je ochotná Omison zahrať, eh, aby nám pomohla v tomto možnom školení, eh, vzdelávacom programe. Mm, to znamená, že pre nás by nemalo zmysel, keby sme školili a trénovali somalských eh, vojakov, keby sme si neboli istí, že títo vojaci sa potom stanú súčasťou širšej štruktúry, ktorá, ktorú podporí prechodná federálna, e, prechodná e, federálna vláda a na to potrebujeme podporu OMISON. Potrebujeme širší politický kontext a úlohu TFG lepšie zadefinovať. Je tu, spoločná bezpečno, je to spoločný bezpečnostný výbor, ktorý operuje z Nairobi, je tam medzinárodná komunita, a ktorá sa práve dnes stretáva, je tam EU, Africká únia, OSN a ďalšie, ďalší aktéry. Myslím si, že to bude veľmi dôležité centrum, do ktorého by sme radi prispievali aj TFG, aby sme takúto širšiu bázu konsolidovali. Myslím si, že vláda by sa mala zaviazať spolupracovať s medzinárodno, takýmto medzinárodným spoločenstvom. Ďalší medzinárodný, medzinárodná udalosť sa udeje, keď sa vyhodnotí bezpečnostná situácia. Toto vyhodnotenie urobí OSN a myslím si, že to nám dá celkový obraz o bezpečnostnom bezpečnostnej situácii a bezpečnostný sektor potrebuje takéto upresnenia, aby mohol ďalej reagovať na to, ako si rozdeliť v medzinárodnej komunite tieto úlohy, koho prideliť e, kam, v akých množstvách Potrebujeme nastaviť plánovanie, nastaviť školenia, tréning a na to potrebujeme poznať širší obraz o veci. Myslím, že viac menej môžem prestať opisovať e, situáciu. Takto sa pozerá predsedníctvo na situáciu v Somálsku. Urobili sme množstvo krokov, neprijalo sa zatiaľ formálne rozhodnutie, situácia je spletitá, musíme byť opatrní, ale zároveň treba postupovať čo najrychlejšie, ak vezmeme do úvahy naliehavosť situácie. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem, pán Harcel. Jean-Pierre Joana, ak by ste chceli nám <coughs> niečo upresniť, aká je bezpečnostná situácia prípadne regionálna situácia v Somálsku. Odovzdávam vám slovom. E, situácia je, tak ako povedal môj kolega, veľmi zložitá, veľmi spletitá. E, takže e, neviem, či to budem môcť ešte viacej osvetliť túto záležitosť. Chcel som povedať len toľko, že je to na nás, aby sme teraz popísali ten všeobecný rámec, v ktorom pracujeme. Chceli by sme vedieť, že či chceme alebo nie sa zúčastniť alebo byť účastní na tejto záležitosti, pretože eh, v zdieľanie alebo vyformovanie vlastne eh, ozbrojených eh, síl Somálska sa bude venovať tomu niekto iný. Takže najprv ten generálny kontext. Treba vychádzať z práce, ktorá bola spomenutá z pracovnej skupiny o prehodnotí e, bez somalskej bezpečnostnej štruktúry, čiže uh, hovorím o štruktúre alebo o systéme, pretože ide o štúdiu, ktorú viedla OSN, Američania, ako aj medzinárodné spoločenstvo sú účasťou Eh, jedného expertu, experta z EÚ, ktorý cieľom bolo pre eh, Somálsko ukázať, kde alebo v akom štádiu sa nachádza eh, táto somalská bezpečnostná situácia. Teda ozbrojené somalské zložky, ak ich môžeme takto volať, až doteraz boli alebo spadali pod colnú zložku, máme tam vlastne ozbrojené zložky, ktoré spadajú pod ministerstvo vnútra, potom tam máme financovanie všetkých týchto bezpečnostných zložiek. Takže táto práca je realizovaná, myslím, že od 15. augusta, už skoro 3 mesiace. A odporúčania by mali byť v dispozícii na konci novembra. Dúfam, že sa k tomu dostaneme. Na základe tejto práce, tejto štúdie, ktorá bola vypracovaná prvýkrát dosť rozumným spôsobom, aspoň podľa mňa, kde bolo zapracované čo najširšie spektrum bezpečnostných zložiek. Ďalej tu boli implikované aj somalské úrady, somalské orgány, ktoré eh, častokrát sú tým motorom v týchto prácach. Ja som sa zúčastnil na zasadnutia prezentácie prác a videli sme na tomto zasadnutí, že tu bol minister somalskej obrany, ako aj vnútornej bezpečnosti, vnútra ďalej eh, šéf policie, šéf bezpečnostných zložiek, eh, šéf generálneho štábu, čiže všetky tie pompézne E, funkcie, ktoré pre vás niečo znamenajú strašne veľa, ale v podstate tam neznamenajú absolútne nič, ale boli tam prítomní. E, takže ten proces približovania je aspoň spustený ďalej. E, sme sa snažili čo najviac konzultovať aj ďalších partnerov, nielen teda inštitucionálnych, ale aj zástupcov somalskej občianskej spoločnosti, ako aj mimovládnych organizácií, medzinárodných organizácií alebo medzinárodných mimovládnych organizácií a tak ďalej. Takže možno sa domnievať, že ako náhle budú tieto práce ukončené, tak konečne budeme mať projekt, ktorý by mal byť, ak pochopili, o čo vlastne ide, kde by mali ktorý by mal byť vlastne prijatý somalskými úradmi. Nemusia vlastne priaznivo prijať výsledok tejto práce, ale keďže boli súčasťou tejto práce, keďže sa na nej zúčastňovali, tak by mali byť no, schopní validovať túto prácu. Mali by z toho vypinúť niektoré aktivity, ktoré by mali vlastne zohľadniť tieto odporúčania a každý by mal pracovať vo svojej oblasti, aby sa snažil zrealizovať alebo implementovať e, vojenské bezpečnostné zložky, policajné zložky, celné zložky, súdne zložky, e, väzenský systém a tak ďalej. A my e, v tomto postupe Európska únia sa zúčastňuje na No a práci teda tejto mm, porovnávajúcej alebo hodnotiacej misie a ak by bolo v našom záujme sa venovať eh, niektorým častiam týchto odporúčaní, ktoré podľa mňa sú tie, ktoré sa týkajú tak policajných, ako aj vojenských eh, zložiek, ako aj súdneho systému a tak ďalej. A v týchto podčastiach eh, už je čas práca, ktorá bola e, začaná pred e, viacerými e, rokmi. Už to trvalo už to bolo teda dávnejšie, kedy uh, policia sa začala zúčastňovať na uh, programe Rublov a tak ďalej. V tomto rámci je potrebné zapracovať uh, aj otázky píratstva, príčiny píratstva ja e, neviem, aké e, sú všetky e, tieto príčiny, ale možno by bolo treba implikovať e, priamo colné zložky, e, bezpečnostné zložky a tak ďalej. Čiže všeobecný rámec momentálne sa načetáva, dá sa povedať. Ďalej, pokiaľ ide o vojenské zložky, e, začali sme už s aktivitami na základe bilaterálnej spolupráce niektorých členských štátov EÚ, napríklad Francúzsko má zastúpenie v Džibuti, svojich dôstojníkov, ďalej štáty Africkej únie, ktorí začali už pracovať na e, e, tejto alebo v tejto oblasti, plus zastupcovia somalskej uh, vojny, ktorí momentálne sa snažia, somalských vojenských zložiek, ktorí sa snažia momentálne vzdelávať svojich členov. Mohli by sme sa uh, zamyslieť nad tým, že či sme v súlade s hodnotiacou misiou, uh, Hodnotiaca misia bude sa snažiť e, načrtnúť, e, aký bude tento somalský e, systém. No, neviem, aká presne bude vyzerať tieto ich brigády. My v každom prípade môžeme sa zúčastniť na prácach na tomto načrtnutí. Po druhé, ak zostanem na tej len čisto vojenskej oblasti AMISOM, čiže misia Európskej a Africkej únii mala, vypracovala dosť značnú časť pre vytvorenie somalských vojenských eh, zložiek v Derobi, v, myslím, že v spolupráci s britskými dôstojníkmi a eh, vypracovali celý vzdelávací program, o ktorom teda môžeme stále ešte diskutovať, že či je potrebné teda eh, stanoviť takýto poriadok alebo nejaký iný, ale už skoro nikto není v sále, takže tieto odporúčania AMISOMu by mali byť zohľadnené, aby bolo to v súlade s tým všeobecným rámcom, ktorý bol načrtnutý Eh, Africkou úniou, tak aby eh, všetko vzdelanie, ktoré bude zabezpečenie na bilaterálnej eh, úrovni, bola riadené tým istým spôsobom, aby to bol ten istý kurzus, aby všetko toto bolo teda koherentné. A teda táto práca je e, v súčasnosti prehodnocovaná. Zajtra by malo byť prijaté rozhodnutie o, o tomto projekte počas zasadnutia, ktoré sa bude teda konať, ako som už povedala, zajtra. A ďalej budeme pokračovať v tej našej plánovacej e, práci, ktorú sme už e, spomenuli. Aby všetko toto bolo spustené, bude potrebné zohľadniť všetky rozhodnutia pre celý región Všetky, e, členské, všetky štáty, ktorých sa týka e, somalská kríza, Etiópia, Kenia, e, v Ugande som bol minulý týždeň, Djibouti by mali byť súčasťou tohto projektu, ďalej Egypt. Boli sme aj v Eritreji práve minulý týždeň. Ďalej sme išli aj do Somálska, aby sme mohli diskutovať s ľuďmi. Stretli sme sa s medzinárodnými organizáciami, ktoré sa venujú tejto otázke s Africkou úniou, s OSN a s celou tou plejádou všetkých organizácií, ktoré sa venujú v danej oblasti s Arabskou ligou, s Ligat, aby sme e, sa posnažili zamyslieť nad tým, či máme ten istý cieľ. Myslím, že všetci, tak ako to bolo povedané, si želajú, aby v Somálsku už e, zavládla e, stabilita. Samozrejme, že tá dočasná vláda nie je tým najlepším riešením, ale zatiaľ nemáme iné riešenie. A následne bude potrebné však e, konať tak, aspoň s tým, čo máme k dispozícii či tou dočasnou federálnou vládou. Ale všetci uznávajú, že AMISOM, čo je vlastne misia Africkej únie v Somálsku, E, zatiaľ má za sebou uspokojivé výsledky. Bolo by možné samozrejme to robiť lepšie, ale vzhľadom na prostriedky, ktoré majú k dispozícii a vzhľadom na skutočnosť, že nikto neakceptoval, aby sa odobral do Somálska, myslím, že by nebolo e, od nás pekné, keby sme e, teda negatívne hodnotili ich úspechy a všetci e, súhlasíme s tým, že teda treba podporiť e, somalské e, zložky, nie aby teda vojenskí obsadili regióny, ktoré nemajú pod svojou kontrolou, ale kvôli tomu, aby vláda mala možnosť pracovať každodenne na obnove krajiny, aby sa zbavila tej najväčšej obavy, že či ešte budú žiť na druhý deň, keď sa zobudia. Čiže nejde o to, aby znovu dobili celú krajinu, ale ide o to, aby sme zabezpečili vláde tú možnosť a vypracovali E, na svojom cieli, aby sa neznepokojovali e, tým, že či sa zobudia na druhý deň ráno. Ja som bol aj v Eritreji. Minulý týždeň je to jediná krajina, ktorá má extrémne ťažkú alebo mm, takú extrémnu pozíciu voči Somálsku. Bol som prijatý prezidentom republiky, ktorý nás dokonca prijal počas e, dvoch, hodinách, dvoch hodín a štvrť, pretože naozaj asi potreboval sa rozprávať, ale už dva roky pritom neprijal žiadneho iného veľvyslanstva, ale teraz asi potreboval porozprávať, pretože nás prijal počas dvoch hodín a štvrte. E, nemôžeme byť zase veľmi naivní, avšak nezabraňovala to tomu, že uznal, že aj prechodná vláda je možno tá najhoršia z vlád, ale v každom prípade minimálne je potrebné, aby sa zúčastnila na budúcich diskusiách. Čiže v podstate vzdal sa tej myšlienky, e, že vyženie túto vládu zo Somálska a začína rozmýšľať nad tým, že by chcel spolupracovať s ľuďmi dobrej vôle zo Somálska a po druhé silne kritizoval e, postoj Amisomu, ale na druhej strane uznal, že nie je žiaden dôvod na to, aby odišli, ale treba požiadať ich, aby ich postoj bol menej taký partizánsky, taký prívrženecký. Takže my nemáme e, žiadne ťažkosti s tým, aby sme identifikovali, odkiaľ pochádza nebezpečenstvo, ale Eh, je potrebné akurát zbaviť sa ľudí, ktorí sú schopní každý deň eh, pachať atentáty a vyhadzovať do vzduchu eh, vozidla, aby sa zbavili ľudí, ktorí nechcú. Takže je potrebné naozaj začať pracovať. Toto je ten môj dojem. Myslím, že v každom prípade je potrebné pokročiť vpred. Ugandania nám povedali jasne, že zostanú v Somálsku až pokiaľ to bude potrebné a že sa rozhodli jasne angažovať a podporovať somálske ozbrojené zložky, pokiaľ ide o ich vzdelávanie a pokiaľ ide o ich vyškolenie zmene, e, tak ako to bolo navrhnuté. A my som pred chvíľočkou som o tom hovoril a tiež zohľadňujú tiež e, fakt, že je potrebné naozaj veľmi dôkladne vybrať e, ľudí, ktorí by boli súčasťou tejto misie a zabezpečiť teda ich vzdelanie, zabezpečiť ich návrat naspäť do Somálska, keď budú vyškolení v zahraničí a potom zabezpečiť teda ozbrojené zložky, ktoré by boli podporované, ktoré by boli riadne platené a zabezpečiť to, aby sa teda tieto ozbrojené zložky aj korektne chovali. Ak máme tu dve možnosti, buď ich necháme tak, e, Somalcanov a Ugandianov nech si robia, čo chcú v rámci svojich e, podmienok a budú to robiť po svojom, e, s podporou samozrejme ostatných Američanov, ktorí financujú toto všetko, alebo sa rozhodneme pracovať s nimi, mimo Somálska zabezpečiť ich vyškolenie čo im vlastne leží najviac na srdci, eh, s tým, že by sme vlastne financovali také centra, vyškoľovacie centra, školiace centra. V každom prípade eh, toto školenie bude zabezpečené. Čo, či to všetko bude korunové úspechom, o tom nič neviem. Ťažko povedať. Ak prechodná vláda bude schopná e, zabezpečiť toto všetko a nebude nás potrebovať, tak bude jasné, že to bude vlastne úspešná. Že to bude misia, ktorej úspech ešte stále nie je e, istý. V každom prípade musíme sa snažiť e, pomôcť. A teraz týmto by som skončil, že samozrejme máme obavy. A to, že v súčasnosti bezpečnosť v tejto dosačnej federálnej vlády v Mogadiši je zabezpečovaný zložkami, ktoré e, sú zložené z e, predchádzajúcich e, vojnových šéfov, ktorí teda zabezpečujú bezpečnosť tejto federálnej vlády. Ugandania už začali v, v napomáhať zabezpečovaniu tejto bezpečnosti. Ak chceme podľa nových štandardov v rámci nového v rámcu teda vytvoriť tieto ozbrojené zložky, pre e, starých e, vojnových e, veliteľov to môže však znamenať ďalšiu frustráciu. Snažia, alebo majú pocit, že sú marginalizovaní, že sú odstrčení od diania. V tom prípade Neviem, či táto operácia bude mať naozaj úspech, takže naozaj je treba veľmi cieľne postupovať. Ďakujem. Ďakujem pán generál, pán Mu za e, komisiu a potom e, začneme s diskusiou. Yes, thank you. I could... Ďakujem. Možno by som mohol stručne vysvetliť, ako komisia prispieva k tejto operácii. Predovšetkým by som mal povedať, že každodenný kontext spolupráce s krajinami Južnej Afriky, Východnej Afriky, krajinami Indického oceánu, tam spôsobuje piráctvo naozaj veľké problémy a má aj veľké ekonomické dopady, hospodárske dopady v situácii, keď sú krajiny už aj tak zraniteľné pre ekonomickú krízu, s ktorou sa potýkajú. Piráctvo je obrovský problém nielen pre prepravcov, ale aj pre rozvoj krajín, hospodárstva krajín v tomto celom regióne. Ako ste počuli, máme tu dvojstranný prístup na jednej strane sa snažíme utlmiť niektoré aktivity a na druhej strane eliminácia. Čo sa týka utlmenia, počuli sme, aké aktivity sa konajú v tomto rámci. Európska komisia podporuje operáciu Atalanta tým, že podporuje dohody. Bol som v delegácii, ktorá vyjednávala tieto finančné zmluvy so Seychellmi a s spravodajkeňou, ktoré sa týkajú zadržiavania a prístupu k spravodlivosti pre tých, ktorí sú obvinení z pirátstva. Čo sa týka eliminácie týchto neblahých javov, chcel by som vysvetliť, že tu treba pracovať aj na mori, aj na pevnine, v Somálsku, a vytvoriť tam fungujúci štát, kde budú platiť princípy právneho štátu a ktorý bude udržateľný, kde sa budú rešpektovať ľudské práva a kde bude nastolená demokracia. E, v Somalsku to zatiaľ takto nevyzerá. Takže práca, ktorú vykonáva komisia v Somálsku, je v podstate budovaním štátu. Je to niečo, čo v mysliach obyvateľstva je trvalo zakorenené ako koncept, štát. Lenže v Somálsku tento koncept dobre nefunguje. Nie je tu štát, je tu skôr chaos. Sú tu štyri hlavné osy, podľa ktorých postupuje naša práca, aby sme vytvorili naozajstný štát. Prvá os je politická, druhá je rozvojová. Ľudia v tejto krajine musia naozaj vidieť, že štát im poskytuje isté služby, ktoré očakáva každý človek od štátu, v ktorom žije. Tretia os je bezpečnostná, generál Joana sa k tomuto vyjadril, a posledná dimenzia je regionálna. Často sa totiž zistí, ako je to aj v prípade e, Slova- Somálska, že táto krajina leží vo veľmi e, zraniteľnej oblasti v africkom rohu Vieme, že tu už prebiehajú viaceré misie v regióne, komisia, rada, aj ďalšie organizácie. Takže rozličné krajiny sú prítomné v tomto regióne na misiách. Nedávna misia v Eritreji sa pokusila vtiahnuť Eritreu do riešenia a zabrani tomu, aby sa Eritrea stala súčasťou problému. Komisia vykonáva v týchto oblastiach aktivity, ktoré sa týkajú rozvoja. Je to naša tradičná oblasť, e, v ktorej sa angažujeme. Venovali sme 300 miliónov eur na operácie, ktoré v súčasnosti prebiehajú v Somálsku a pre Somálsko. Polovica z tejto sumy, 150 miliónov, ide na rozvojové operácie, financuje sa z Európskeho rozvojového fondu. 11 miliónov rozvojových operácií sa funguje z nástroja pre, sa financuje z nástroja pre stabilitu. Potom tu máme AMISOM, misiu Africkej únie. Poskytujeme ochranu vlády, vláde. Máme tam 95 miliónov eur na výkonné záležitosti spojené s misiou AMISOM a takisto máme humanitárne záležitosti, kde je rozpočet menší ale keďže tu existuje posun, časový posun, môžeme porovnať e, skutočne vynaložené prostriedky s rozvojovou osou. Čo sa týka rozvoja. Pracujeme na spravovaní štátu, vzdelávaní, rozvoj vidieka a hospodárstva je ďalšou rozvojovou témou. Čo sa týka spravovania štátu, Máme program Princípy právneho štátu. Pán generál Joana spomenul, že je pridelený konkrétny rozpočet. Spolupracujeme so súdmi, väznicami, policajnými zložkami. Budujeme kapacitu vo všetkých týchto inštitúciách a takisto z časti pomáhame pri platoch týchto zložiek a sme čiastočne úspešní. Máme 29 projektov za 68 miliónov eur vo vládnom sektore, ktoré sú rozložené do troch regiónov Somálska, tieto finančné prostriedky. E, Somaliland, Puntland a centrálna oblasť, ktorá je okolo Mogadiša a ktorá je najviac skúšanou oblasťou. Vzdelávanie 66 miliónov eur. Na nešťastie sme museli z centrálneho a južného územia sa stiahnuť, pretože čo sa týka vzdelávania, odohrali sa veľmi nepríjemné a nebezpečné incidenty a preto sme museli sa vzdať nášho e- e- vzdelávacieho programu. Zatiaľ máme e, na juhu a v strede 19 programov za 42 miliónov eur v tretej spomínanej oblasti. Komisia je jej je umožnené robiť e, projekty v oblastiach, kde vláda nemôže. S týmto máme problémy v súvislosti s tým, čo som spomínal, s budovaním štátu, pretože vláda má byť vnímaná ako niekto, čo poskytuje služby, ale vláda nie je veľmi produktívna, čo sa týka budovania štátu a ak by niektoré mimo vládky alebo komisia neposkytovali tieto služby, tak by v podstate neexistovali. Vláda ako keby jednoducho nefungovala vo veľkej časti ústredného Somálska. A pretože vzniklo takéto vákuum, vláda tam nebola, iné zložky sa presunuli do tohoto vyprázdneného priestoru. A teraz existujú e, povzbudenia a rady, aby sa toto vyprázdnené územie zaplnilo zmysluplnými a efektívnymi aktivitami. Za komisiu som chcel ešte stručne spomenúť jednotlivé členské štáty. Komisia, čo sa týka programovania pre Somálsko, pripojilo sa k nám 6 členských štátov plus Norsko a toto spoločné programovanie vykonávame v súčinnosti. Čo sa týka rozmiestnenia, 300 miliónov eur ročne sú pridelené pre Somálsko 150 miliónov pochádza priamo z EÚ a 85 miliónov ide z rozpočtu komisie. Toľko som chcel povedať a ak sú nejaké otázky, nech sa páči, som ochotný a rád ich zodpoviem. Ďakujem. Ďakujem. Než dám slovo kolegom, ktorí sa prihlasili, sám by som rád položil otázku. Ehm, čo sa týka Brutlandu a Somaliland, to je, je to skutočne akýsi somalský chaos. Sú tam určité regionálne subjekty, mm, ktoré fungujú lepšie alebo sú stabilnejšie než druhé a žijú v mierovejších situáciách. Ehm, v rámci dočasnej federálnej vlády a na základe toho, že budeme rešpektovať štatus e, regiónov a ide len o regiály, je možné, aby sme sa o tieto entity opreli a keď sa hovorí o problémoch výcviku na somalskom území, e, e, spomínaných subjektov. Myslíte, že to je koherentné? Čo sa týka Eritreji, to je druhá otázka. Povedali ste, že, že Eritrea sa často považuje ostatnými krajinami regiónu za krajinu, ktorá nie je stabilizačným článkom, práve naopak generál Žilana práve povedal, že musíme byť veľmi opatrní, pretože ide o dlhodobo štruktúrálnu zmenu v politike. Alebo nie. Môžete k nám, nám niečo o tomto povedať? A rád by som si niečo vypočula aj o programoch eh, komisie, mm, čo sa týka Eritreja. Teraz odovzdávam slovo pani Wagnerovej. Eh, ďakujem, pán, eh, pani Brandner. Ďakujem, pán predseda. Mám dve otázky. Poviem to otvorene prezentácia, ktorú som si vypočula, e, ma nepresvedčila, respektíve obe ma nepresvedčili. Nemyslím, že by sme v tomto regióne mali začať s novou misiou. Nie som celkom presvedčená e, e, pridanou hodnotou Európskej misie to, čo nám bolo povedané, ide o maličkosti a neviem, či stojí za to túto misiu vykonať. A ako hovoríte, že to robia za nás iní, e, to mi tiež nevyhovuje, ale e, chcela by som ešte položiť ďalšiu otázku. Pokiaľ ide o políciu, e, komisia to hovorí, to robí veľa. Hovorí sa o security center. Sú to v skutočnosti vojenské zložky a sú to výcviky pre vojakov. Vy ste povedali, že E, že to v budúcnosti bude. Myslíte si teda, že tí e, e, vycvičení budú hlavne vojaci, alebo predovšetkým vojaci, alebo či to budú aj policajti. Ďalší problém. Ako chcete zabezpečiť, až títo ľudia budú zaplatení, zostanú v systéme? Ja si to momentálne neviem predstaviť, aké to bude, ako to bude ďalej prebiehať. Môžete nám niečo o tom povedať. Um, ide o to, aby tá misia bola skutočne úspešná. <clears throat> Nemáme 400 ľudí pre afgánsku misiu a myslím, že pre EU je to prioritná misia. Teraz by sme začali ďalšiu misiu bez toho, aby sme mali dostatočný počet ľudí pre E, prioritnú misiu alebo prioritné misie EÚ. Neviem, či je to dobrá stratégia. Treba povedať, že najprv by sme mali uzavrieť, uskočiť túto misiu, a to je naša priorita, predtým, než začneme ďalšiu misiu, ktoré efektívnosť nie je presvedčivá. Ďakujem. Pán Gottfried má ďalšiu otázku. Ďakujem. Ďakujeme za slovo. Hovorí pán Galtieri, po tom, čo sme si vypočuli, e, si kladieme tiež niekoľko otázok e, a e, potrebujem ďalšie vysvetľujúce slova. Videli sme to veľmi dobre už pri poslednom stretnutí, respektíve v rozhovore s kontradmirálom, E, nesmieme sa obmedziť len na takéto e, akcie, e, ktoré riešia prejavy, ale musíme sa dostať na koreň problémov. Situácia v Somálsku je veľmi dôležitá. Určite tam e, taká situácia, ako bolo popísané, existuje. Sú tam obrovské bezpečnostné problémy. A A vieme, e, že snad na prvom mieste by malo byť vybudovanie právneho štátu. No a druhej strane však je to aj tak, e, že sa už hovorí, alebo že už treba možno hovoriť o ďalšej misii. Ale musíme to hovoriť aj o definícii misie. A je to trošku zložité to všetko pochopiť, či táto misia skutočne bude schopná e, vyvolať proces, ktorý možno tak či tak už prebieha, nezávisle od toho, či EÚ sa angažuje alebo nie. Takže trošku mi pomôžte. Aké je prepojenie medzi e, touto misiou a bilaterálnymi programami jednotlivých e, krajín členských štátov EÚ. Je potrebné e, vycvičenie a vzdelávanie v bezpečnostných otázkach. Kto to hovorí? Federálna vláda? I metodi, l'efficacia di queste forze di sicurezza somala. Alebo by to mohlo napomohnúť lepšej efektívnosti, účinnosti E, federálnych e, zložiek v Somálsku. Alebo by šlo o širšie politické zhodnotenie vyhliadok na somalský štát, na jeho internú, interný systém rovnováh a záruk, o regionálne samozprávy a vzťahy v, vo všeobecnom kontexte. Ďakujem. Pán Butikofer, hneď vám dám slovo. Ďakujem, pán predseda. Rád by som položiť niekoľko, bo sa pridať niektorým skeptickým otázkam. V prvom rade som nie celkom pochopil, čo chcú zajtra ministri zahraničných vecí rozhodnúť. čo niečo rozhodnúť, chcú rozhodnutie pripraviť, alebo chcú diskutovať o príprave rozhodnutia, aká bude zajtra, aký bude zajtra charakter diskusie. Po druhé, pochopil som, že na inštrumentálnej úrovni sa majú e, vyškoliť, vycvičiť e, bezpečnostné sily. Nepochopil som ale, aký je tu bezpečnostný, aký je tu politický cieľ, aký je tu časový horizont a čo, e, keď sa z toho budeme chce dostať von. Čiže nepochopil som, že okrem toho, čo robí e, Francúzska republika na vycvičovaní bezpečnostných zložiek, na čo má teraz ešte do toho vstúpiť extra aj EÚ? Čiže nemala by najprv realizovať svoje plány, programy e, Francúzsko a Európa by mala mať iné priority. Nepochopil som, akú, aké očakávanie E, v súvislosti so stabilitou máme e, tým, že budeme podporovať e, prechodnú vládu. Opýtame sa, ako pán Žuana povedal, to budeme sa ich pýtať, alebo si jednoducho povieme, nepotrebujeme. A, a keď nám povedia, že nepotrebujeme vás, je to správna politika? Čiže tu je celý rad nezodpovedaných otázok. Merci. Ďakujem. Začnem tým, že sa pokúsim odpovedať na rozličné otázky, ktoré tu odznili, aspoň pokiaľ bude v mojich silách. A potom viem, že pán generál Joana a Roger dodajú ďalšie informácie. Čo sa týka prvej otázky o úlohe e, v Somalilande, možno, že je jasné, že toto nás privádza k celkovej otázke, čo vlastne musíme v Somalsku celkovo urobiť, aby to bol úspešný príbeh. Treba zabezpečiť, čo sa týka vzdelávania a tréningu, to treba zasadiť do širšieho kontextu. Keď si všimneme záväzky dočasnej federálnej vlády, čo sa týka sek- bezpečnostného sektora a školenia, a výcviku, musíme s nimi spolupracovať, aby naozaj išli smerom politického zmierovacieho procesu a samozrejme, politický zmierovací proces má rozličné dimenzie. Interná situácia na juhu Somalská politická si- situácia v Puntlande alebo v Somalilande a vzťahy týchto odštiepených regiónov k dočasnej federálnej vláde. Keď sa pozeráme na to, čo by sme mohli dokázať v oblasti výcviku, školení a vzdelávania, ne, e, máme v pláne robiť to v Puntlande alebo v Somalilande v súčasnosti. Musíme to tak robiť z bezpečnostných dôvodov inde, o tom nie je to pochyb. Ale ako som už povedal, nevylučujeme, že to, čo sa pokúšame urobiť pre vybudovanie bezpečnostného sektora v Somálsku, to treba riešiť v širšom kontexte a v čase, ktorý bude na to najvhodnejší. Čo sa týka pridanej hodnoty Európskej únie k školeniam, výcvikom a vzdelávaniam, či Európska únia môže nastoliť niečo, čo sa týka ľudských práv, možno ako pridanú hodnotu, myslím, že to je pravda a netreba to podceňovať. Myslíme si, že je obzvlášť dôležité, že táto zložka by mala zaznieť v školeniach, školeniach mladých somalcov, aby si uvedomili, že ich e, vzdelávame a cvičíme nie len v schopnosti držať zbraň a narábať so zbraňou, ale aj v tom, že ich sa ich prímeť, uvedomiť si, že majú istú širšiu sociálnu úlohu, úlohu súvisiacu s ľudskými právami. Potenciál Európskej únie je tento výcvik zasadiť do širšieho kontextu, ktorý tu bol spomínaný. Ak začneme s konkrétnym výcvikovým procesom, treba ho obohatiť o partnerskú dimenziu. Najmä Africká únia by sa mala zapojiť a je mnoho možností, akým by sa to mohlo zrealizovať. Ak vezmeme do úvahu, že máme veľmi pevné a dobre rozvinuté partnerstvo medzi EÚ a Africkou úniou a ak máme na mysli, že podporujeme AMISOM keď budeme stavať na týchto dvoch dimenziách, tak naozaj si myslím, že dokážeme vybudovať súvislú reťaz, súvislý reťazec od budovania štátu v Somálsku až po konkrétny výcvik, ktorý, na ktorý potom bude nadvezovať e, súbor aktivít, ktoré budú najvhodnejšie. Výcvik treba zasadiť do širšieho kontextu bezpečnostného sektora. Roger tu spomenul prácu, ktorá sa tu vykonáva pre dočasnú federálnu vládu samotné budovanie štátu ako také širšie Myslím si, že v spolupráci s dočasnou federálnou vládou je toto veľmi dôležitá vec a treba si premyslieť, ako štrukturovať rozličné nástroje, ktoré máme k dispozícii, aby sa dobudoval bezpečnostný sektor v Somalsku. Myslím si, že týmto môžeme pomáhať somalskej vláde a že urgentne je to aj potrebné. V maximálnej miere, v maximálnej miere by sme mali tento výcvik urobiť nástrojom stability sporu so vzdelávacou zložkou, aby sa nám to mm, nevymklo z rúk. Ďalšia dimenzia, o ktorej sa tu hovorilo, je financovanie. Aj týmto sa zaoberáme. Počuli sme tu, že sú viaceré alternatívy. Niektoré z nich sme vyskúšali, niektoré z nich prebiehajú. A Spojené štáty v súčasnosti vkladajú úsilia do zabezpečenia mechanizmov v e, Nairobi a firmou PricewaterhouseCoopers, aby sa e, vybudoval zodpovedný dohľad nad peniazmi, ktoré sa posielajú do regiónu a takisto, aby sme obhospodárili platby, ktoré sa vložia do e, mechanizmu, aby dosiahli ich finálneho adresáta. Myslím si, že Európska únia má vynikajúcu príležitosť, ak vezmeme do úvahy našu úlohu a širší kontext v somalskom regióne, zabezpečiť, aby sme pracovali v úzkej súčinnosti s dočasnou federálnou vládou a využili všetky existujúce mechanizmy efektívnym spôsobom. Teraz k rozhodnutiu ktoré, ktoré možno ministri zajtra príjmú. Je to taký manažerský koncept. Má to byť formálne rozhodnutie, ktoré možno zajtra ministri príjmu. Je to prvý krok k smerom k ďalšiemu plánovaciemu procesu v rámci Európskej e, bezpečnostnej a obranej politiky. Toto rozhodnutie však e, ešte nebolo prijaté v zmysle, že by sa začala misia. Skôr ide o to, ako začať plánovanie čo najefektívnejším spôsobom. Sme vo fáze plánovania. A napokon otázka, kde e, aktivizovať zdroje, kde vkladať zdroje a problémy s ľuďmi, ktorých posielame do Afganistanu, problémy, s ktorým tam musia čeliť. Aj môj minister, aj ministri ich iných členských štátov a pán minister Bild spolu s Javierom Sol a Nom sa už vyjadrili k Afganistanu pred dvoma týždňami. Vyhlásili, že treba urobiť maximum, aby misia do Afganistanu bola efektívna a úspešná. A to isté sa týka ďalších misií. Vieme, že misia má personálne problémy. Ale je tu aj otázka toho, predovšetkým toho, či treba zdroje kontrolovať a či treba nastoliť systém rovnováh a kontrol. Ale keď sa pozrieme na EUPOL v Afganistane, myslím si, že obrovské e, množstvo, obrovská väčšina prostriedkov išla na výcvik policie v Afganistane a mali by sme strediť aj na iné kategórie e, personálu, nielen na policajné zložky. Takže tieto zložky by sa e, nie celkom mali navzájom zamieňať, ale v tomto kontexte treba porozmýšľať nad flexibilitou. Myslím si, že teraz by som mohol odovzdať slovo pánu generálovi Joana, ktorý doplní moje informácie. Pán generál, máte slovo. Chcel som povedať, že sa nesnažíme E, túto misiu zabezpečiť len kvôli e, tomu, aby sme mali radosť toho, že zabezpečíme túto misiu, ale je to na základe rozhodnutia, ktoré boli prijaté a ktoré bolo na základe prehodnotenia, že čo sme schopní urobiť. Následne je potrebné veľmi striktne sa dotýkať eh, tohto kontextu, ktorý vládne na medzinárodnej úrovni. Najprv musí to byť pod zaštitou OSN, tak ako som vám popovedal eh, predtým, eh, čo platilo pre tú hodnotiaciu misiu. A potom to, tá, tento návrh súvisí s tým, že je potrebné to robiť pod zaštitou Africkej únie a teda v rámci SPA partnerstva, ktoré máme s Africkou úniou v rámci mie, eh, misie mier a bezpečnosť skôr takýmto spôsobom, ako sa snažiť vytvoriť eh, neviem kde, alebo popri niečom európsku misiu len eh, za nás pretože sme sa rozhodli, že budeme pracovať v úzkej spolupráci s Amisomom, čiže zástupcom Africkej únie, ktorí sú na mieste, aby neboli rozkoly, v, pokiaľ ide o hľadiska alebo o ten školiaci program program, ktorý chceme zabezpečiť, ale ktorý výhľadovo by sme chceli zabezpečiť. Takže je potrebné optimalizovať aj finančné zdroje, ktoré sú e, e, dané k dispozícii e, Africkej únie a optimalizovať teda využitie týchto zdrojov, aby sme ich nasmerovali na podporu, ktorú poskytuje Africké únie, napríklad eh, nastolenia eh, poriadku v Somálsku. Preto sa snažíme skôr eh, nasmerovať túto našu prácu v, s, v úzkej spolupráci s Africkou úniou. Takýto druh misie nejde voči bilaterálnym iniciatívam, tak pokiaľ aspoň o čom vieme. E, cieľom je vlastne zabezpečiť všetky misie, či bilaterálne alebo multilaterálne a zosúľať ich e, smerom k tomu istému cieľu, aby sme pracovali na základe odporúčení, ktoré e, predložila táto hodnotiacia misia a ktoré schválili somalské úrady takým spôsobom, aby každý tento prvok v rámci tejto šachovnice prispel k spoločnému cieľu. Pokiaľ ide o školenie týchto z ozbrojených síl, je tu francúzska iniciatíva v Džibuti. Bola to skôr taká eh, experimentálna alebo taký pilotný projekt, eh, ktorá kde samotní Francúzi alebo mm, samotná Európska únia sa na základe tohto projektu poučila, kde a ako, eh, akým spôsobom je možné modifikovať tento školiaci program. A po druhé, príprava úzkej spolupráce s e, Somalcami takým spôsobom, aké je len možné to zabezpečiť a po tretie zabezpečiť dohľad nad školením týchto vojakov, ako náhle sa vrátia do Somálska a kde efektívne e, budú e, uvedení už e, do týchto zložiek. Je tam 800 vojakov, ktorí e, sú e, treba vyškolení, ale nebudú platení, tak to je naozaj kontraproduktívne. Čiže je potrebné zabezpečiť aj tento dohľad, tento monitoring. Však nie sme schopní to robiť, pretože nie sme na mieste, nie sme v Somálsku. Ani jeden Európan, ani jeden člen západných štátov nie je prítomný, keď tak len z času na čas Somálsku. Čiže treba sa opierať o ľudí, ktorí sú na mieste in situ a ktorým treba dôverovať teda našim partnerom zo strany Africkej únie. Takže oni potom zabezpečia tento začiatok, zohľadnenie, selekciu, výber, schválenie, e, ďalej zdravotné prehliadky, identifikácia e, týchto e, selektovaných ľudí a potom sú to vlastne práve títo naši partnery, ktorí zabezpečia opätovné začlenenie týchto vyškolených vojakov do ozbrojených zložiek. A potom je to na somalských úradoch. Nejde, na to, nejde o to, aby sme im nariadovali, aké by malo byť také riešenie. Dlho sme o tom diskutovali so somalským premiérom, akým spôsobom je potrebné pokročiť vpred. Oni by chceli e, preškoliť ich ľudí, ktorí majú dispozície, to sa mi zdá byť legitimné, ale vzhľadom na bezpečnostné podmienky, ktoré vládnu v krajine, to nie je zatiaľ možné. Uznajú, uznávajú, že je potrebné zatiaľ ich vyškoliť mimo e, územia Somálska a potom ich e, začleniť do ozbrojených zložiek v Somálsku a zabezpečiť výkon ich práce priamo na mieste. Prezident republiky nám teda navrhol, že E, toto školenie potom následne bude zabezpečovať. Avšak zatiaľ tomu tak nie je, zatiaľ to nie je možné. Chcel som len citovať to, že pokiaľ ide o tempo školenia je potrebné sa najprv ubezpe ubezpečiť, aby Somalčania nie sa, si nemiešali to staré s tým uh, novým, aby boli dostatočne flexibilní, ale zase nie je potrebné uh, tu um, vytvárať napätie. Ďalej, eh, pokiaľ ide o plat, to už som spomenul, sú tu rôzne finančné mechanizmy, ktoré momentálne eh, sa snažíme prehodnotiť. Eh, sú preskúmavané tak jednou ako aj druhou stranou, Číňanmi, Američanmi, ktorí to realizujú cez spoločnosť Price a tak ďalej je potrebné, alebo je možné to riešiť aj inými možnosťami. Máme tu však dva problémy, ktoré e, musíme vyriešiť. Poprvé, nájsť finančné zdroje. Zatiaľ Európska únia ako taká nemôže e, financovať e, vojenskú jednotku. Je to možné na bilaterálnej úrovni, ale to je vlastne skôr na bankárok z vašich krajín. Ale potom sú tu ďalšie krajiny, ktoré financujú napríklad USA, Líbia, platia. Avšak keď chceme platiť vojenské zložky v Somálsku podľa nás je najlepšie im zabezpečiť mesačný plat. Toto je mechanizmus, akým by sme si zabezpečili, že e, keď im poskytneme finančné zdroje, tak nebude to len tak vyhodené von oknom. Avšak e, e, je potrebné zároveň zabezpečiť to, aby sme vedeli, že či naozaj tieto peniaze budú riadne uplatnené a toto je veľmi ťažké, pretože nemôžeme to zabezpečiť na miesto somalskej vlády, pretože sa nechádzame, nenachádzame na mieste a aspoň minimálne musíme dodržať suverenitu daného štátu. Takže je potrebné, aby ten mechanizmus, ktorý tam bude implementovaný, bol aspoň ako tak transparentný. Avšak nie je to veľmi jednoduché, pretože Somalčania nájdú tisíc dôvodov na to, aby v eh, takto zahmlili a my eh, musíme zase nájsť spôsob, ako zistiť, že či tieto platby boli realizované konkrétne. Eh, to bolo pomocou zo strany Jusufa, Jusufa Abdullaha, prezidenta Somálskej republiky. Francúzi, ako som vám už povedal, už začali a Francúzi by radi pokračovali, jedine ak by Európska únia tiež eh, sa začlenila do tohto procesu, ak Európska únia teda to neurobi, tak myslím, že Francúzi nebudú pokračovať aspoň za súčasných podmienok. A ako som to povedal pred chvíľočkou, prečo nie Európska únia? Pretože my teda podporujeme AMISOM, ktorý podporuje e, dočasnú somalskú vládu a myslím, že to je úplne v súlade s našim partnerstvom, ale to závisí na rozhodnutiach európskych vlád vlád jednotlivých členských štátov. Ďalej, pokiaľ ide o zdroje, sme to porovnávali s Afganistanom. To je naozaj reálny problém. Zatiaľ nemám na to odpoveď, avšak ako veliteľ e, by som nepovedal, že e, sú to finančné zdroje, ktoré chýbajú. Skôr ide o vôľu jednotlivých štátov, aby e, poskytli finančné zdroje na, a aby sa účastnili na tejto vojenskej operácii. Toto je veľký problém, pretože ja som sa účastnil počas troch rokov e, reformy v Kongu. Viem, kde e, sa tie finančné zdroje nachádzajú, môžem ich nájsť, ale bez nich to nie je možné. Ďakujem pekne, generál. Pán riaditeľ, máte slovo. Ďakujem. Možno len zo pár vecí a potom prejdem ku konkrétnym otázkam týkajúcich sa Eritreji. Eritrea je totižto odlišná téma, ale ako som už spomenul, sú tu mnohé regionálne prepojenia a v rámci nich je práve Eritrea dôležitým ohnívkom a politika voči Eritreji určite nebude taká, ktorá, z ktorej vzídu krátkodobé výsledky, skôr dlhodobé. Čo sa týka politiky zapojenia sa, zaangažovania sa, sú tu za ujímavé možnosti. Eritrea naznačila počas nedávnej návštevy misie Európskej komisie, že by mali záujem spolupracovať s EÚ na politike pre Somálsko a ak tu bude takáto vôľa, zaujímavé bude investovať do rozvoja tejto myšlienky a radšej s nimi spolupracovať, ako ich mať za nepriateľov. Myslím si, že to by veci ešte zhoršilo, keby to bolo to druhé. Čo sa týka rozvojovej spolupráce, máme 197 miliónov eur na 6-ročný program v rámci Európskeho rozvojového fondu s Eritreou. V tomto kontexte máme 2 miliardy eur pre celý africký roh a Eritrea e, nemá z toho až tak veľa prostriedkov pridelených z tejto sumy a je to hlavne preto, že je náročné pomáhať Eritreji v praxi. Preto sme sa rozhodli, že naše ambície nebudú vysoké privysoké a začneme skromnejšie, aby výsledky boli presvedč- presvedčivé. Teraz v závislosti od toho, ktorého roka dávame 10 až 20 tisíc eur, miliónov eur a väčšina sa týka bezpečnosti potravín. Máme tam nejaké vzdelávacie programy a takisto doprava, preprava potravín, hnojív a podobných vecí, ktoré súvisia s infraštruktúrou. E, chcem podporiť názory, ktoré odzneli v odpovedi na otázku, aký bude politický cieľ výcviku policajných zložiek. Myslím si, že ak chceme sa vysporiadať s pirátstvom, musíme najprv vybudovať štát. A štát sa dá vybudovať len v bezpečnom prostredí, to znamená, že bezpečnostné zložky, policajné zložky sú podstatnou časťou služieb, ktoré má poskytovať štát. Africká únia Pripomenul by som ľuďom, že Africká únia je krátkodobým riešením. Keď sa rozhodlo, že Africká únia zasiahne, pred niekoľkými rokmi sa tak ona rozhodla, Malo to byť na základe krátkodobých intervencií, nikto neplánoval dlhodobé operácie. Myslím si, že v prípade Sudánu sa e, zásah mal nahradiť e, zložkami OSN a je veľmi nepravdepodobné, že OSN sa bude angažovať v Sudáne po svojom poslednom pokuse tejto krajine, takže myslím si, že v Somálsku vybudovať kapacitu policajných bezpečnostných zložiek je veľmi dôležité. Ďakujem, Madame Montner. Mám dve konkrétne otázky. Teda ide o výcvik tisíc osôb. Vy ste hovorili teraz o 800 vojakov. Čiže aké tu rozdelenie, koľko e, policajtov, koľko vojakov, koľko hliadok pohraničných, aké kategórie mm, bicykového personálu potrebuje. A ďalšia otázka sa týka toho, prečo Francúzi nechcú pokračovať. Pokiaľ ide o Francúzov, neviem, či tu je niekto z Francúzska, ktorý by na to odpovedal. Pokiaľ ide o cieľ, cieľ závisí. Možno, že by som teda nechal Francúzov, aby na to odpovedali. Nemáme žiadneho Francúza v sále? Tak eh, ja im odovzdám vašu otázku. Teda pokiaľ ide o cieľ, pred niekoľkými mesiacmi eh, somalské úrady žiadali o to, alebo bolo stanovené pred 8 mesiacmi, že budú tu bezpečnostné zložky s tisíc mužov a 10 tisíc mužov policajné zložky. Tak hovorili Somálci. V súčasnosti práca, ktorá je realizovaná v Security eh, Sector Assessment, ešte neposkytla svoje závery. Myslím, že by bolo užitočné, aby sme najprv sa pozreli na ten globálny objem 6 alebo 7 tisíc eh, vojakov a znova 10 tisíc eh, eh, policajtov, ktoré sú potrebné na zabezpečenie bezpečnosti dočasnej vlády. V súčasnosti v Mogadišu, ak si pamätám, je 2549 vojakov, ktoré boli, ktorí boli rekrutovaní vládou a je potrebné rekrutovať teraz ďalších mladých ľudí, aby tento počet bol zvýšený na žiadaný počet. Francúzi, myslím, že vyškolili 600, 600 e, e, vojakov alebo 500 vojakov. E, Holandiany 842 počas toho prvého kola. Takže možno sa domnievať, že ostáva ešte 2000 2200 vojakov, ktoré potrebné vyškoliť v rámci toho, čo bolo vyškolené Ugandianmi v Ugande. Neviem, čo je ešte možné z tohto zabezpečiť Európskou úniou. Takže to je misia, ktorá predstavuje málo, pretože tu máme ešte dva alebo tri batalióny, 800, po 800 mužov, ktoré je potrebné vyškoliť. To je taký ten globálny cyklus, ktorý by mal trvať asi 6 mesiacov. A malo by to byť ukončené v rámci tých 6 mesiacov vyškolenie týchto ľudí, ktorých je potrebné vyškoliť. Je potrebné zabezpečiť teda výživu alebo zásobovanie týchto vojakov, keď sa vrátia do Somálska. Ale na toto by sme potrebovali ešte presnejšie údaje. Zabudol som odpovedať na Eritreu, na poznámku o Eritreji. Takže pokiaľ ide o Eritreu, ja nie som veľký špecialista na Eritreu, e, pokiaľ ide o jej štruktúrálnu e, e, pozíciu, myslím, že to nikto nemôže povedať. Každý môžeme povedať, že spôsob, akým sme boli prijatí, alebo dĺžka nášho stretnutia s eritrejskými zástupcami dokazuje, že potrebujú sa viedriť, teda diskutovať s niekým a po druhé, možno je to osobná interpretácia z mojej strany, že je to aj hrozba sankcií zo strany Bezpečnostnej rady OSN a že sa snažia trošku brániť tú svoju vec, čo sa samozrejme je úplne legitimné. A po tretie, e, sú v tých svojich diskusiách znepokojení e, osudom Sudanu, ktorý je veľmi destabilizačným prvkom aj pre budúcnosť Eritreji. Myslím, že to je krajina, ktorá sa trošku podobá Severnej Koreji. Nikdy som ani nešiel do Albánska alebo do žiadnej z týchto krajín a ja som trošku už unavený z tých desiatich, alebo sú unavení z tých desiatich rokov, kedy museli prežívať a možno sa snažia nájsť východisko, pretože zavreli všetky eh, dvere, ktoré im boli otvorené tak zo strany Africkej únie alebo OSN a tak ďalej. Čiže snažia sa eh, odhodiť ten svoj eh, starý šat a začať diskusie. Neviem, či to je len uh, Eh, len taký eh, prejav, alebo teda sa snažia eh, hrať na dve strany. Uvidíme to v nasledujúcich dňoch, ale v každom prípade je to lepšie ako uzatvorenie alebo zatvorenie dverí, tak ako e, pred e, troma týždňami tu priamo v Bruseli veľvyslanec Eritreji nám e, citoval, keď hovoril, že vlastne vláda, dočasná vláda v Somálsku je nelegitímnou vládou, ktorá je vlastne podporovaná vojenskými zložkami Africkej únie, ak vytvorená medzinárodným spoločenstvom a ktorá chce bojovať proti somálskému ľudmu. Aspoň toto mi povedal tu. Takže uvidíme. Ďakujem. Takže zostaneme zatiaľ e, v tomto štádiu. Pokiaľ ide o vôľu francúzskej strany, môžeme zajtra položiť túto otázku švedskému ministrovi obrany, ktoré ho e, obdržíme na zasadnutí AFETu, ktorý bude predsedať e, zasadnutiu rady ministrov zahraničných vecí. Neviem, či Eh, ide o to, že Francúzi absolútne sa rozhodli, že už nebudú sa angažovať eh, v tejto otázke. Aspoň ja mám taký pocit, že je tu určitá vôľa sa zamyslieť nad eh, vzájomným prepojením síl, pokiaľ ide o proces z Djibouti. Chcem pripomenúť politické ciele, čiže podpora Africkej únie, proces, ktorý bol spustený, ktorý je uznaný a ktorý prináša určité plody, pokiaľ ide o stabilizáciu vidíme dočasnú e, politickú, dočasnú federálnu vládu v Somálsku, ktorá samozrejme je ďaleko od toho, aby bola dokonalá, ale aspoň e, e, je tu zastúpenie rôznych strán, tak ako to bolo povedané. A pokiaľ ide o politické priority, môžeme samozrejme sa pýtať, aké sú zemopisné priority a geopolitické priority, ktoré sú prisudzované radou. V každom prípade cieľ, hlavne v oblasti bezpečnosti, je vyhnúť sa tomu, aby Somálsko, ktoré sa už nachádza v dosť zlom stave, sa nestalo budúcim Afganistanom, aby vnútorná nestabilita, ktorá vládne ešte v niektorých regiónoch nebola exportovaná e, tak ako e, to už e, bolo spomenuté, pokiaľ ide o tok ale mm, tok utečencov k, či e, do Kenia alebo do Ugandy, ktoré sú, e, ktorý je naozaj veľmi znepokojivý, ale môžeme sa v každom prípade e, spýtať, aká je potreba viesť reformu o štruktúry, ako aj školenia e, vojakov a aký je ten ramec, e, v rámci ktorom by sme sa mali na tento zamyslieť. Takže myslím si, že e, zatiaľ zostaneme v tomto štádiu. Sa mi to zdá byť veľmi dobré, pán predseda, že ste ešte raz tematizovali porovnanie Afganistan-Somalsko. Kladiem si len otázku, či takýmto druhom angažovania sa za prechodnú váhu, o čom momentálne diskutujeme, <clears throat> či e, vlastne sa neopiera o autoritu, ktorá je e, nie v stave, e, alebo menej v stave E, dať nejakú perspektívu krajine, ako v súčasnosti je schopná afgánska vláda. E, budovanie štátu v Afganistane je mimoriadne e, ťažká záležitosť, ale predsa len tretina Afgáncov sa zúčastnila na posledných voľbách, i keď sa tam podvádzalo, ale v Somálsku vôbec nie je možné E, takúto, e, takéto voľby organizovať s tretinou obyvateľstva. Čiže čo legitimizuje mm, e, nádej, že vícevých neviem koľkých vojakov nejakým spôsobom prispieje k budovaniu štátu za súčasnej vlády. Čiže ide tu o prax budovania štátu pre, mm, e, pri vláde, ktorá mimo Mogadišu nemá čo povedať. Nie je to nejaká chiméra? Janes, Pán Janes by sa chcel vyjadriť a prispieť k diskusii. Ďakujem pekne, pán predseda. E, nechcel som sa e, vyjadriť k tejto diskusii, pretože už som tak e, urobil a takisto to urobil môj koordinátor Roberto, ale Chcel som povedať len toľko, že eh, nesúhlasím s tou odpoveďou, pokiaľ ide o tú kritiku zo strany niektorých kolegov, pretože sa domnievam, že alternatíva tejto iniciatívy, ktorá je veľmi ťažká, ktorej eh, úspech je naozaj eh, veľmi neistý. Myslím si, že je to len alternatíva určitej mm, inej akcie. Nie je to prvýkrát, kedy Európska únia e, vo svojej bezpečnostnej a e, obrannej defenzi, e, no, dimenzii čeli takýmto ťažkostiam. Ale snažiť sa o zabezpečenie bezpečnosti a stability v Somálsku je veľmi dôležité a takisto e, je to dôležité kvôli tomu, aby sme sa vyhli e, v rámci tejto dimenzie, e, v dimenzii pirátským útokom, tak myslím, že to stojí za to, keď budeme mať príležitosť v budúcnosti toto vykonať, mali by sme to tak spraviť. A v tomto zmysle by som sa chcel pripojiť k tomu, čo povedal môj predseda, pokiaľ iš, iš, ide o túto dimenziu. Merci. Ďakujem pekne. Možno, že komisia by sa chcela vyjadriť. Just a word, because indeed... Možno len krátko. Naozaj by to mohla byť legitímna otázka, či táto dočasná vláda je vôbec legitívna a chcel by som k tomu čosi povedať. Naozaj si vážim, že tu sme si všimli, že tu je istý konflikt medzi klanmi, klanmi a v Somálsku jednoducho tento konflikt funguje niekoľko desiatok rokov, možno 17 posledných rokov, 18 rokov a komisia sa pokúšala nájsť riešenie, ako zastaviť tento klanový konflikt a ako nastoliť poriadok v krajine. To jednoducho znamená, že musíte mať štát, že musíte mať voľby, musí byť vláda. Preto bola táto vláda, táto vláda vzýšla z konferencie, ktorú podporovala a financovala komisia. Konferencia trvala, myslím, rok, dokonca a hľadám aj dlhšie, a prepojila zástupcov klanov a časti klanov, ktoré si, ktorí si prediskutovali, čo robiť so štátom a napokon sa dohodli, že toto, bude ich dočasná, do, toto budú ich dočasní zástupcovia, že vznikne istá vláda, ktorá nastolí istú úroveň poriadku, ktorá, ktorá by neskôr viedla k naozajstným voľbám. Takže ak sa niekto pýta na legitimitu tejto vlády, táto vznikla z vyjednávaní klanov a častí klanov za podpory Európskej komisie. My sme ich podporovali, aby jednoducho sa dohodli medzi sebou a aby bolo vo vláde čo najviac zástupcov jednotlivých klanov. Takže toľko k legitimnosti. Otázka bola správna, ale asi sa treba pýtať na stupeň legitimnosti tejto konkrétnej vlády. A samozrejme, že táto vláda je dočasná, prechodná, nemá tam zostať na dlhšie obdobie. Ďakujeme za túto odpoveď. Budeme pokračovať e, zajtra v, s ďalšími rečníkmi, takže chcem vás pozvať e, tých, ktorí sa môžete súčasniť našho zasadnutia s švedským ministrom obrany. Ďakujem